Okay, colleagues, I think if... V poriadku, kolegovia, myslím, že sa už môžeme posadiť a I think it'd be helpful if people can take their seats now because we have a lot of... A máme veľa vecí na hlasovanie, potom máme aj ďalšie body programu. <clears throat> Máme pol hodinu na hlasovanie. Neviem, či to bude stačiť. Čiže budeme hlasovať o dôležitej správe. E, máme tu e, ako prvú správu e, Nová aliancia pre potrebnú bezpečnosť a výživu. Áno, ďakujem, Linda. Chcela by som ešte raz sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a spravodajkyniam za dobrú spoluprácu. Myslím, že tu máme veľmi dobrú správu, ale chcela by som eh, Nechcem oddelovať to hlasovanie, ale chcem poukázať na to, že v 14. pozmenujúci návrh 74, tak eh, keď to prejde, tak um, tento bude platiť, ale sú tam preklady v niektorých jazykoch, kde je to veľmi prísne obmedzené. Napríklad v anglickej verzii eh, je to, je to inak sformulované. Takže chcela by som kolegom povedať, že v anglickej verzii eh, tu nie je také silné znenie ako v iných. Ďakujem pekne. Bolo to predkladané vo francúzštine. Ja nemám francúzsku verziu, neviem, či tá anglická a francúzska sú identické. Technicky to vyriešime neskôr, ale nevidím z tej francúzštiny ten francúzsky je definitívny. To francúzske znenie je konečné ale teda odpadáva to potom. Môžeme e, si vyskúšať, otestovať hlasovacie zariadenia, či všetky fungujú. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Pán Ponga. Dobre, v poriadku. Končím hlasovanie. Funguje to. Dobre, môžeme začať. Ďakujem. Ďakujeme Marii. Začneme teda o e, novou alianciou pre potravinovú bezpečnosť a výživu a začneme pozmienicou návrh číslo 33, kde za? Proti. Zdržal sa schválený kompromis 1 za, proti, zdržal sa schválený 30, 37 za, proti, zdržal sa, schválený. Kompromis 2, za, proti, zdržal sa, schválený. 41 za, proti, zdržal sa, schválený. 42 za, proti, 42 overíme. Môžeme to overiť. 42. Myslím si, že to bude rovnaká väčšina. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 42 za. Proti. Držal sa. Schválený. 43 za. Proti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 Zdržal sa. Overíme to. 52. Otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 54 v dvoch častiach. Prvá časť. Za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. Zamietnutá. Druhá časť za. Proti Udržal sa, schválená. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa, schválený. 58, hlasovanie po častiach, prvá časť za, proti, Udržal sa, schválená. Druhá časť za, proti, Udržal sa, schválená. 59 za, proti, Zdržal sa. Overíme 59. otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 60 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 61 za, proti, zdržal sa, schválený. 62 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 63 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 64 za, proti, zdržal sa, schválený. 65 za, proti, zdržal sa, schválený. 66 za, proti, zdržal sa, schválený. 67 za, proti, zdržal sa schválený, 68 za, proti, zdržal sa schválený, kompromis 4 za, proti, zdržal sa schválený, 72 za, proti, zdržal sa, overíme to, 72, otvorím hlasovanie.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 Kompromis 5 za, proti, zdržalo sa schválený. 84 za, proti, zdržalo sa schválený. 85 za, proti, zdržalo sa schválený. 86 za, proti, zdržalo sa schválený. 87 za, proti, zdržalo sa schválený. 88 88 po častiach prvá časť za, proti, zdržal sa zamietnutá, druhá časť za, proti, zdržal sa zamietnutá. Osemdesiat deväť za, proti, zdržal sa schválená, schválený. 90 za, proti, zdržal sa Schválený. Overíme 90. Otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválený. 91 za. 91 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 92 za. Proti zdržal sa schválený, 53 za, proti, zdržal sa schválený, 94 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 95 za, proti, zdržal sa schválený, 96 a 97 hlasujeme unblock za, proti, držal sa EPP, nevieme, ako hlasujete. Skontrolujeme 96 a 7, otváram hlasovanie. ...96 a 97 spolu sú rovno identické. Takže uh, končím hlasovanie. Zamietnuté. 99 za. Proti. Držal sa. Schválený. 100 za. Proti. držal sa. Schválený. 101 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 102 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 103 za. Proti Zdržal sa. Overíme 103. Otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 104 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 104. Čiže schválený. 105. Za proti, zdržal sa schválený, 106 za, proti, zdržal sa schválený, 107 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 108. Musíme hlasovať za, proti, zdržal sa zamietnutý, 109 za, proti, zdržal sa schválený, 110 za, proti, zdržal sa schválený, 111 za, proti, zdržal sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. Overíme to. 111, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 112. Za. Proti. Zdržal sa. Schválený. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa schválený. Úvodné ustanovenie, sa na číslo 6 za, proti, zdržal sa schválený. 7 za, proti, zdržal sa schválený. 8 eh, za, proti, zdržal sa zamietnutý. 9 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 10 za, proti, zdržal sa schválený, 11 za, proti, zdržal sa schválený, 12 za, proti, zdržal sa schválený, 13 za, proti, zdržal sa schválený, 14 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 15 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 16 za, proti, zdržal sa schválený, 17 za, proti, zdržal sa schválený, 18 za, proti, zdržal sa schválený, 19 za, proti, zdržal sa schválený, 20 za, proti, zdržal sa schválený, 21 za, proti, zdržal sa. Myslím, že to bolo schválené. Skontrolujeme. 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 22 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý. 23 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý. 24 za, proti, zdržal sa. Schválený. 25 za, proti, držalo sa zamietnutý. 26 za, proti, zdržal sa, schválený. sedem za, proti, zdržal sa, schválený. 27 za, 28, hovorí pani prezidentka, za, proti, Žal sa, schválený. Dvadsaťdeväť za, proti, zdržal sa, schválený. 30 za, proti, zdržal sa, schválený. 31 za, proti, zdržal sa, schválený. 32 za, proti, zdržal sa schválený. Citát. Úvodné ustanovenie. 1 za, proti, zdržal sa schválený. 2 za, proti, zdržal sa schválený. 3 za, proti, zdržal sa schválený. 4 za, proti, zdržal sa schválený, 5 za, proti, zdržal sa schválený, <clears throat> agri, nie všetko, iba niektoré. Takže unblock za RPP e Musíme hlasovať oddelenie. O niektorých, o niektorých budeme hlasovať unblock. 1, 1 bod C za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Odsek D za, proti, zdržal sa, schválený. Bod E za, proti, zdržal sa, zamietnutý. G za, proti, zdržal sa, schválený. 4A za, proti, zdržal sa schválený, B za, proti, zdržal sa schválený, 4D za, proti, zdržal sa schválený, E za, proti, nikto nehlasuje, pokúste sa znovu, čiže odsek 4 bod E za, proti zdržal sa, schválený. Ocek 5, bod B, za, proti, zdržal sa, schválený. Bod C, za, 5C, za, proti, zdržal sa, schválený. 5E za, proti, zdržal sa, schválený. 5F za, proti, zdržal sa, schválený. 5G za, proti, zdržal sa schválený. 6A za, proti, zdržal sa. Overíme to. 6A. 6A. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie.

zdržal sa, schválený. 6D za, proti, zdržal sa, schválený. 6F za, proti, zdržal sa, schválený. 7 C za, proti, zdržal sa, schválený. 7D za, proti, zdržal sa, schválený. Chcete to skontrolovať? Môžeme. 7D. Otváram hlasovanie. Agri. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválený. 7F za, proti, zdržal sa schválený, 7G za, proti, zdržal sa schválený, 7H za, proti, zdržal sa schválený, 8 za, proti, zdržal sa schválený, 8, intent 7 za, proti, zdržal sa schválený, 8 za, proti, zdržal sa schválený, 9 za, proti, zdržal sa schválený. 8, schválený. Je to naozaj veľmi dlhé stanovisko. Odsek 8, odrážka 16 za, proti, zdržal sa schválený. 17, odrážka 17 za, proti, zdržal sa schválený. Mm, Erika, ste za alebo proti? Ste za. Dobre, tak potom to bolo schválené. Uh, eh, 8, zaražka 18 za, proti, zdržal sa, schválený. Zaražka 19 za, proti, zdržal sa, schválený. Zaražka 21 za, proti, zdržal sa schválený. Znáška 23 za, proti, zdržal sa schválený. Znáška 37 za, proti, zdržal sa schválený. Prejdeme k 35 teraz. Znáška 35 za, proti, zdržal sa schválený. Znáška 36 za, proti, zdržal sa, schválený. E, zražka 39 za, proti, zdržal sa, schválený. Odsek 9, zražka 3 za, proti, zdržal sa, schválený. Zražka 4, odseku 9 za, proti, zdržal sa, schválený. E, odsek 9, zaražka 7 za, proti, zdržal sa, schválený, zaražka 8 za, proti. Overíme zaražku 9. Pardon, zaražku 8, odseku 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. <clears throat> Schválené. Tesne. Bazarka 9 za, proti, zdržal sa. Z, overíme. Čiže odsek 9, zaražka 9, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Schválené rovnako väčšinou. Záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasujte všetci. Končím hlasovanie. Schválené. Veľkou väčšinou s jedným, jeden sa zdržal. Ďakujeme veľmi pekne, Mari Hodlu. E, je to veľmi dôležitá téma. Ďakujem pekne, Mari, za to, že vypracovala túto správu. Okay, OK, no, item 11. Item 11, opinion for... Takže ďalší bod. Je to stanovisko pre výbor LIBE o boji proti korupcii. Máme tu veľa kompromisných návrhov. Začneme kompromisom 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 1 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz e, prejdeme až na kompromis 3. Za, proti, zdrali sa. Overujeme si kompromis 3, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté mohol by niekto viesť za socialistov, lebo nevidím inak, čo sa tu deje. Kto bude vodcom za socialistov Dora? Vy? Aby som potom rýchlejšie videla, ako hlasujete. Niekto musíte naozaj ukázať stanovisko za socialistov. Kompromis 4 na strane 3 hlasovacieho lístka. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Overíme si kompromis 4. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Dobre, takže Eli bude viesť za socialistov hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Je to naozaj metúce. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijaté. To je problém. Preto potrebujem, aby naozaj niekto ukazoval, že čo sa deje, pretože inak nám to bude trvať dvojnásobne dlho. Pozmeňujem sa na 21 rozdielené hlasovanie, prvá časť, teda hlasovanie počasia, pardon, prvá časť za, proti, zdrali sa e, prijaté, druhá časť za, proti, zdrali sa prijaté. Kompromis 6, kto je za? Proti? Zdrhli sa prijaté. Neviem, prečo obrazovka bola zapnutá, už sme to vypli. Poznanie sa na 27 za. Proti? Zdrhli sa prijaté. Kompromis 7 za. Proti? Zdrhli sa prijaté. Pozmeňovací návrh 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté 33 za, proti, zdržali sa prijaté 34 za, proti, zdržali sa, overíme si to elektronicky, 34. Hlasovanie otvorené. Vote... Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 36, 35, kto je za? Proti, zdrali sa zamietnuté. 36, za? Proti, zdrali sa zamietnuté. 41 za, proti, zdrali sa prijaté. 42 za, proti, zdrali sa prijaté. 43. Tam je ústne pozmeňovací návrh od zelených. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Čiže toto bol jeden hlas na celý tento pozmeňovací návrh. A teraz budeme hlasovať o celom stanovisku. Takže otváram hlasovanie, hlasujeme elektronicky o celom stanovisku v jeho pozmenenej verzii. Prepočte musíme začať znova, bol tu technický problém, čiže otváram hlasovanie, hlasovanie otvorené, hlasujeme o stanovisku. We're still voting. Has everybody voted? Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Jednohlasne. Ďakujem. Ďakujem Ignáciovi za jeho prácu. Ďalej bod 12. Stanovenie spoločného zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečných krajín pôvodu na účely spoločných konaní o poskytovaní odmeny medzinárodnej ochrany. Hovorili sme o tom dnes ráno. Je to krátky hlasovací zoznam, nemalo by to veľmi dlho trvať. Začneme pozmeňovacím návrhom 5, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, pozmeňovací návrh 6 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmeňovací návrh 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté, pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmeňovací návrh 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté 9 za, proti zdržali sa prijaté 10 za, proti zdržali sa prijaté. Overíme si desiatku, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Bolo to tesnejšie, než som si myslela. Takže teraz hlasujeme o jedenáctke, pretože dvojka je bezpredmetná. Jedenáctka za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 3. Za. Proti. Zdrhali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 4. Za. Proti. Zdrhali sa prijaté. Takže teraz budeme hlasovať o stanovisku ako takom elektronicky hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté 14 za, 2 proti. Ďakujem vám pekne. Dobre, takže môžeme prejsť k bodu 13 nášho programu. Je to hlasovanie o ľudských právach a migrácii v tretich krajinách. Začneme kompromisom 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 5 za, proti, zdržali sa prijaté 6 za, proti, zdržali sa prijaté 7 za, proti, zdržali sa prijaté 8 neriešime, takže prejdeme na desiatku. Pozme sa, to je za, proti, zdržali sa prijaté 12, za, proti, zdržali sa. Overíme si 12. Hlasovanie je otvorené. Prijaté. 13 za, proti, zdrhali sa, prijaté. 18, druhá veta, všetci, ktorí sú za, proti, zdržali sa. Overíme si to druhú vetu, pozmeňujem sa na 18, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci, dobre hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa prijaté, 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 23 za, proti, zdržali sa, overíme si 23, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Prosím vás, naozaj by pomohlo, keby jeden človek za každú frakciu mohol naznačiť stanovisko. Teraz pozmeňovací návrh 24, druhá veta. Kto je za? Proti? Zdrhali sa prijaté. 25 za? Proti? Zdrhali sa prijaté. 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. 31, 28 za, proti, zdržali sa, prijaté. 31 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky, hlasujeme o 31. -tke. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A je to zamietnuté o jeden hlas. 32 za, proti. Zdrhali sa prijaté. 36 za, proti. Zdrhali sa prijaté. 38 za, proti. Zdrhali sa prijaté. Kompromis 2 budeme hlasovať o revidovanej verzii. Čiže tá verzia, ktorú sme dohodli dnes na obed. Je to tak v poriadku, dívam sa na pani Gufon, hlasujeme o revidovanej verzii tohto kompromisného návrhu. Je to tak? Áno, dobre. Takže revidovaná verzia, ktorú ste videli cez obed. Všetci, kto sú za, proti, držali sa zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o dlhých pozmeňovacích návrhoch 14, 40, pardon, za, proti, zdržali sa prijaté, 42 za, Nie, pretože kompromis nebol prijatý, takže o tom hlasujeme. 42. Je to nekompatibilné? Kompromis bol zamietnutý, takže Teraz sme hlasovali o 40 tu sme akceptovali. 42 je kompatibilná so 40 To je moja otázka. Pozeráme sa na to. Áno, viem, ale údajne je 42 nekompatibilná, mala by byť bezpredmetná. 40 sme už odhlasovali, takže by sme mali hlasovať aj o 42. We could just vote them down. It's easier. We just vote. Yeah. Okay. I'm going to vote them and if it... Takže budeme o tom hlasovať, ak ich nechcete, tak hlasujte proti, to bude jednoduchšie 40, za, proti. Nie, 40 sme už urobili. 42 za, proti, zdrhali sa, zamietnuté, 41 za, proti, zdrhali sa, prijaté. Takže teraz budeme hlasovať elektronicky o celom stanovisku. Hlasovanie otvorené. Has everybody voted? Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené, prijaté. 20 boli za. Ďakujem mé spravodajkyni pani Gutman. A teraz eh, eh, je tu správa pána Predu správa o súdržnosti politík v záujme rozvoja. Mr. Preda, so this is important report. Sorry, colleagues, please, please, can people have a meeting? Kolegovia, prosím vás, utište sa. Toto je dôležitá správa. Pán spravodajca má slovo. Ďakujem pekne. Rád by som poďakoval ostatným politickým skupinám. Nepočujeme pani predsedničku, vykrikuje mimo mikrofonu. Nech sa páči, pán Preda. Ďakujem ešte raz politickým skupinám za spoluprácu. Ja dúfam, že táto bude pokračovať aj naďalej. Ja dúfam, že budete v tejto spolupráci pokračovať tak, že budete hlasovať rovnako ako PP. PP. E. Okay, we, we start the vote. And we start... Dobre, takže začneme hlasovať. Kompromis 1, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2, za? Proti, zdrhali sa prijaté. sa 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 19 za, proti, zdrhali sa prijaté. 20, 4, e, pardon, kompromis 4 za, proti, zdrhali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdrhali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 23 za, proti, zdrhali sa zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 28 za, proti zdržali sa prijaté, 29 za, proti zdržali sa prijaté, 34 za, proti zdržali sa myslím, že prijaté. Overíme si to elektronicky. Pozmeňovací návrh 34, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené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 Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 44 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Hlasovanie po častiach. Oddelené hlasovanie 49, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté dvojka, druhá časť za, proti, zdrali sa zamietnuté 52 za, proti, zdrali sa zamietnuté, kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté 58 za, proti, zdržali sa, overíme si 59 -ku. hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A je to prijaté. Kompromis 10. Kolegovia, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 67 za, proti, zdržali sa prijaté. 68 za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky 68. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Fleetwood 69, prvá časť za, proti, zdrhali sa, prijaté. A kde je druhá časť? Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, Overíme si druhú časť, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňa návrh 70 za. Proti. Zamietnuté kompromis 12 za. Proti. zdrhali sa prijaté. 72 za. Proti zdrhli sa zamietnuté 73 za, pr- od, po častiach prvá časť za, proti, zdrhli sa. Overíme si prvú časť 73, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Druhá časť 73, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Robíme aj druhú časť elektronicky. Dobre, takže hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 74. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si 74. Nie je to jasné. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Teraz na svojne počastiach 75. Prvá časť, kto je za, proti, zdrhali sa prijaté. Druhá časť, za, proti, zdrhali sa zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdrhali sa prijaté. 78 za, proti a zdrhali sa. Overíme. 78. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 80. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 13 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 14 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 88 za, proti, zdrhali sa prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. 93 za, proti, zdrhali sa prijaté. 93 si môžeme overiť, ak chcete. Nie, dobre, 96 za, proti, zdrhali sa prijaté prijaté 100 za, proti zdržali sa prijaté 102 za, proti zdržali sa. Overíme si 102 elektronicky hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 103 za, proti, zdrhali sa zamietnuté, 104 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 105 za, proti, zdrhali sa, overíme 105, -ku. hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené a je to prijaté. 106 za, proti, Zdržali sa. Overíme si 106 elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. Kompromis 16, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 112 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 114 za, proti, zdrhali sa. Overíme. 114, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. Prijaté. 116 za, proti, zdrhali sa prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdrhali sa prijaté. 120 za, proti, zdrhli sa zamietnuté. Hlasovanie po častiach 122. Budeme hlasovať po troch častiach. Prvá časť za, proti, zdrhli sa. Overíme prvú časť 122. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdrhli sa prijaté. Tretia časť za proti, zdrhli sa zamietnuté. 124 za, proti, zdrhli sa prijaté. 129 za, proti, zdrhli sa pri, zamietnuté. Kompromis 18 za, proti, zdrhli sa prijaté. 132 za, proti, zdrhli sa zamietnuté. Kompromis 19 za, proti, zdrali sa prijaté. 137 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 138 za, proti, zdržali sa prijaté. 139 za, proti, zdržali sa prijaté. 140 za, proti, zdrali sa zamietnuté. 100 nie. Teraz prejdeme na úvodné ustanovenia. Pozmeňujem sa 1 za, proti, zdrali sa prijaté. Pozmeňujem sa 2 za, proti, prijaté. 3 za, proti, zdrali sa prijaté. 4 za, proti, zdrali sa prijaté. 5 za, proti, zdrali sa prijaté. Overíme si. Pozmeňujem sa 5. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Mm, iba o jeden hlas, bolo to naozaj tesné. Pozmeňovací na 6. Kto je za, proti, zdržali sa, overíme. Overujeme šestku. Hlasovali všetci. Jeden človek nehlasoval, hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Pozmeňovací návrh 7. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 8. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o stanovisku INTA. Môžeme to odhlasovať celé? Budeme hlasovať e, en bloc Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijat, na, pozmeňovací návrhy INTA sú prijaté. Budeme hlasovať teraz finálne hlasovanie podľa mien. Prosím, kolegovia, hlasujte. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Ešte nie. Áno, pán Preda, máte naozaj veľkú väčšinu. Ďakujem vám pekne za odvedenú prácu. Can people leaving leave quickly? Mohli by prosím vás tí z vás, ktorí odísť, odísť rýchlo, pretože ja sa teraz pokúsim veľmi rýchlo prejsť bodom číslo 15, ktorý sa týka prípravy revízie e, viacročného finančného rámca. Spravodajca pán Rubík, nech sa páči, máte slovo. A ostatní poprosím vás, opustite miestnosť rýchlo. Sorry, Rubik, we're moving to item 15. Sorry, can people leave quietly? Sorry. Prosím vás, mohli by ste odísť naozaj potichu. Everybody quietly. Mr. Rubik, we're moving to item 15. The... My prejdeme na bod číslo 15. Povolebná revízia VFR. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka McEvan. Tá strednodobá revízia e, bola veľkou výzvou. Videli sme, že v posledných rokoch v tejto oblasti sa veľa zmenilo a preto pružnosť a požiadavky na nové výzvy boli stredom a musia byť stredom bodom našej diskusie práve máme v najmenej rozvinutých krajinách taký fenomén, že ľudia nie sú už pripravení uh, zostať ticho, ale proste uh, hľadajú stabilitu v Európe, že ten princíp chudoba pre všetkých už neuznávajú a nechcú ho uznať. Iba niekoľko málo z nich, eh, z 0,00%, sú za korupciu a za to, že sa niektorí obohacujú a nie, nerobia si starosti o to, ako vytvoriť ekosociálny e, trhový mechanizmus, ako ho implementovať v týchto krajinách. A preto je tu otázka pre nás všetkých, či rozvojová politika, ktorú sme doteraz mali a presadzovali, kde sme vlastne e, vynakladali veľa peňazí, emócií a idealistických stratégií, či táto politika um, bola podložená úspechom a myslím si, že sa musíme znovu vrátiť uh, úplne ku koreňom rozvoja a korene rozvoja boli vždy také, že pokiaľ ide o rodinné podniky a živnostníci predstavujú a zabezpečujú blahobyt spoločnosti a ide o to, aby sme v budúcnosti čoraz viacej Mm, rozvíjali túto otázku matiek a žien, ktoré sa starajú o rodiny. To je stredobodom rozvojovej politiky. No a táto, toto hospodárstvo e, z našej strany musí byť sprevádzané aj technickou pomocou. A rozvojový cieľ číslo 16, e, sloboda, spravodlivosť a silné inštitúcie musia byť stredobodom nášho snaženia. Blahobyt vždy začína tam, kde sú k dispozícii statky, kde je energia. Bez energie nie je prístup k informáciám, ku komunikačným technológiám, nemáme svetlo, aby sme mohli pracovať, e, bezpečnosť tu nie je. A preto energia je bodom prioritou číslo jedna právne v takých vidieckých oblastiach, a pre obyvateľov je to podmienka pre prácu, mm, teda pre tých, eh, aby sme umožnili blahobyt. Myslím si, že sa všetci zhodneme na tom, že ľudia v najmenej rozvinutých krajinách eh, eh, sa pozerajú na nás, pretože u nás máme vysoký blahobyt a sme pripravení sa o to podeliť, ale len tam, kde môžeme investovať do vzdelávania, do budovania uh, ubytovacích kapacít, do uh, budovania znalostí a tiež do štruktúr, ktoré sú napríklad také ako justícia, verejná správa, ktoré budú zodpovedné, transparentné a ktoré si robia svoju prácu. Preto Ekosociálna trhová ekonomika je nevinutná podmienka preto, aby ľudia v týchto oblastiach prosperovali. A 0,7 hrubého národného produktu eh, je požiadavkou preto, aby napríklad v oblasti tej klímy eh, konferencie, kde máme emisný systém obchodovania s emisiami, eh, aby sa rozvíjali malé a stredné podniky, a ďalšie vzdelávanie, čo je požiadavkou. Napríklad je tu aj e, čistá voda, triedenie odpadu. Aj toto treba brať do úvahy a my to, o tom diskutujeme na európskej úrovni. A tomu zodpovedá aj strednodobá revízia. Naše ciele, ciele Európskej únie v tejto strednodobnej vízií musia byť uplatňované aj v týchto rozvojových oblastiach, aby sme im umožnili podobné štandardy, ako máme my v Európe. A to musí byť zapracované aj do toho viacročného finančného rámca. O tom sú tieto rokovania a ja apelujem na národné finančné ministerstva financí členských krajín, aby práve v tejto oblasti posilnili svoje úsilie. sme za také globálne e, výzvy. Snažíme sa zvýšiť e, našu angažovanosť a preto tento výbor v tejto oblasti e, je veľmi dôležitý. Musíme si premyslieť, čo v poslednej dobe nebolo efektívne, čo sme urobili, kde musíme nájsť Eh, tie nové oblasti, na ktoré sa budeme orientovať. A preto napríklad v rozpočtovom výbore máme Female Business Angels alebo Entrepreneurships for Migrants. Toto sú témy, ktoré sú v tom strednodobom výhľade. Tam môžeme veci podporiť. Netýka sa to len európskej úrovne, zvlášť sa to týka rozvojových krajín. Možno by sme mohli uh, aj e, program e, Erasmus pre mladých podnikateľov podporiť. E, mnohí ľudia sa pozerajú smerom k nám do Európy, prichádzajú sem, musíme im pomôcť naučiť sa to, ako sa buduje infraštruktúra a aj otázka inovácií, ako to prispôsobiť pre tieto nové kultúry, ako to tam implementovať. Pre nás je to veľká výzva a chceme tieto ciele viadočného finančného rámca na roky 2014 až 2020 e, so všetkou silou podporiť. Preto si myslím, že toto je príslušná diskusia. Nechceme chudobu pre všetkých, ale rozumný blahobyt pre všetkých. Aj v rozvojových krajinách rozvíjať práve takéto iniciatívy prácou, kvalifikovanou prácou a širokým vzdelávaním. Ďakujem. poriadku, kolegovia. Máme tu hostov, hostí z auditorov, takže pán Rubik, ja navrhujem, aby sme vzhľadom na to, že nemáme veľa času, sme mali diskusiu s tieňovými správodajcami, keď budeme mať pozmienujúce návrhy, je to takto v poriadku. Nikto nenaznačil, že by chcel prehovoriť, nebude tu teda široká diskusia, široká diskusia že prejdeme rýchlo po vašej prezentácii na bod, ktorý sa týka dvora auditorov. Čiže prispôsobenie financovania fondov, pozrieme sa tam, kde budú naše nové priority vo výdavkov humanitárnej pomoci. Je to takto priateľné, e, kolegovia? Nebudeme teraz diskutovať o tejto veci, ale potom, keď budeme mať pozmeňujúci návrh 25. apríl je termín pre prekladanie pozmeňujúci návrhov 24. maja budeme hlasovať, teda diskusia bude na budúcom stretnutí a teraz by som chcela nechať tento bod 15 a prejsť na bod 16. A som veľmi rada, že tu máme pána Pinkstentona, kolega, kolegu leného tu máme, náš, nášho teda bývalého kolegu Leného. A ja som tu pracoval, ale už dávno. Môžete nám o chvíľočku povedať, už kedy ste pracovali v parlamente. Dobre, takže prejdeme k bodu číslo 16. A cieľom dnešnej diskusie je, e, sú dve veci. Poprvé, náš výbor má veľmi dôležitú úlohu v monitorovaní toho, ako sa financuje humanitárna pomoc a rozvojová pomoc každý rok e, produkujeme k absolutóriu to, ako sa vynakladajú tieto prostriedky, ale v minulosti sme nemali také hĺbkové diskusie, ako sme mali mať, preto koordinátori e, sa museli e, teda pozvať dvor auditorov, aby sme mali lepší dialog s našim výborom. Takže e, začneme bezprostredne teraz. Najskôr si vypočujeme Karla Pinkstentona, dekana um, dvora auditorov. Ehm, pre vonkajšiu činnosť. Bude nám hovoriť o, o rozvojovej a humanitárnej pomoci, ako je to monitorované dvorom auditorov, ako to funguje. Možno máte niekoľko návrhov, ako e, vnímate to, ako by parlament mohol zlepšiť svoje skúmanie, e, skúmanie tejto práce. A keď pán Pinkston dokončí, tak potom dáme slovo pánovi Lenemu, ktorý je členom zbor auditorov zodpovedný za investičné nástroje pre krajiny AKT. E, a teda budú tu potom otázky zo strany kolegov. Je to veľmi dôležitá oblasť, my sa veľmi angažujeme a mali by sme sa aj v budúcnosti viac angažovať práve v spolupráci s vami, s dvorom auditorov. Takže pán Pinkston, máte, e, môžete nám potom vysvetliť, kedy ste tu vlastne boli e, poslancom. Hm, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem vám, pani predsednička, že ste nás pozvali na, na túto schôdzu. Určite e, je, mm, ide o riaditeľstvo tretej časti a poprosím, áno, je tu medzi nami z Európskej komisie, aby sa postavila, aby ste ho videli. Ja som mal šťastie byť členom Európskeho parlamentu a to na konci minulého tisícročia. Bol som zvolený v roku 89. Potom som odišiel, aby som sa venoval národnej politike. Tá národná politika bola oveľa menej zaujímavá ako ten Európsky parlament, ale nie vždy človek môže vybrať e, si vývoj svojej odbornej a profesionálnej kariéry. Opakujem poďakovanie za pozvanie. Budem sa snažiť byť stručný. Urobím najprv všeobecný úvod, pretože ak som správne pochopil, tento parlamentný výbor nemá veľa informácií o dvore auditorov, ako môže byť iný výbor Koko Bučine kde som do obeda o čtvrt na 10 predložil jednu správu. Dvor auditorov je európska inštitúcia, ktorá je samozrejme zakotvená v zmluvách EÚ. Snažíme sa byť užitoční e, pre klientov a pre všetkých zainteresovaných a medzi nimi aj Európsky parlament, rada a európsky občania. vo všetkých dokumentoch a správach, ktoré produkujeme, tak tie sa potom používajú na schvalovanie európskeho rozpočtu. My máme eh, komorovú štruktúru, Ide o vertikálne komory, niektoré sú kompetentné pre plnohospodárstvo, iné pre iné a komora číslo 3 sa venuje vonkajšej činnosti, takže auditujeme výdavky v oblasti zahraničnej politiky výdavky kandidátov a potenciálnych kandidátov a tiež auditujeme poskytovanie rozvojovej a humanitárnej pomoci rozvojovým a susedným krajinám. Globálny rozpočet je asi 6 z celkovej sumy na obdobie 2014-2020 hovoríme o 65 miliardách eur. Akým spôsobom pracujeme? Máme tri typy auditov. Keď hovoríme o finančnom, znamená to, že analýzujeme pravdivosť účtovných dokumentov, či dostatočne správne odrážajú realitu teda či aj zodpovedajú ustanoveniam zmluva legislatívy. Kontrolujeme ich regulérnosť a potom je tretí typ auditov a to sú audity o realizácii, ktorý je pre vás asi najzaujímavejší, o realizácii cieľov. A my e, sa venujeme e, solventnosti, ale zároveň aj správnosti finančného manažmentu. Teraz by som sa detailne venoval tomuto poslednému typu auditov. Keď hovoríme o špeciálnej správe, takmer vždy ide o správu, ktorá súvisí s vykonávaním a s výsledkami, teda súvisí s hodnotou peňazí a v našich špeciálnych správach sa snažíme predložiť dôkazový materiál o tom, že v niektorých režimoch boli, neboli predložené dostatočné doklady či potvrdenia. Aj mm, zlé správy a informácie sú pre nás dobrými a takisto rovnako informujeme ako náhle e, sa manažment robí dobre a riadenie a finančná správa, teda aj keď je to pozitívne, ale samozrejme informujeme, aj keď je to negatívne. V prípade špecifických správ hovoríme o troch S. špecifi- alebo eš v prípade Slovenčiny špecifickosť kontrolujeme, či výsledky, ktoré boli stanovené, alebo cieľe, ktoré boli stanovené, či zodpovedajú výsledkom. Toto je možno to najdôležitejšia podmienka. Potom efektívnosť alebo účinnosť. To je druhé kritérium. A súvisí s s použitými finančnými zdrojmi a výsledkami, aký je medzi nimi pomer. A potom hospodárne manažovanie, či e, sa financie použili správne, či sa nemíňali, nemrhali. To sú tie tri kritéria, ktoré sledujeme. A keď si zadefinujete, alebo keď si pozriete nejaký konkrétny audit alebo správy, tak tieto koncepty, tieto tri kritéria sa vždy opakujú a dôle, na, no, samozrejme najdôležitejšia je účinnosť. V našej komore predkladáme priemerne ročne asi 6 správ. A keď sa pozriete na naše zdroje, tak sa dá povedať, že sme najproduktívnejšou komorou celého dvora auditorov. Ale to sú teda údaje a čísla, ktoré to potvrdzujú, ale myslím, že môžeme skonštatovať, že máme jednu z najproduktívnejších komor, aj samozrejme vďaka členom a personálu. Snažíme sa všetkých maximálne motivovať. Niekoľko príkladov auditov, ktoré sme realizovali v roku 2015. Prvý audit misia EU v Afganistane, EUPOL. A výsledkom, tak zrezumovaným, zosumarizovaným výsledkom by bolo, že cieľom bola reforma ministerstva vnútra Afganistanu a reforma policajných zložiek a môžeme skonštatovať, že manažment bol správny. Samozrejme, boli tam niektoré negatívne body, ale vo všeobecnosti bol výsledok pozitívny. Potom podpora boja proti mučeniu a za zrušenie trestu smrti. A tam závery auditu boli, že komisia nebrala do úvahy dostatočne priority ľudských práv pre každú krajinu? To je veľmi citlivá otázka. A dlho by sa o tom dalo rozprávať. A potom nedostatok koordinácie s ostatnými európskymi aktérmi. A ďalší veľký e, príklad pre rok 2015 správa o podpore EÚ krajinám produkujúcim drevo v rámci programu FLECT. Komisia túto podporu mm, neriadila úplne správne a keď vychádzame z účinnosti či efektívnosti, tak musíme povedať, že projekty, ktoré sa analyzovali, neboli úspešné a režimy licencie na ťažbu dreva nefungujú ani v jednej z týchto krajín, a to po toľkých rokoch. Ďalší príklad. Program pre obnovateľné energie pre juhovýchod Afriky. Aj tam bol čiastočný výsledok či úspech. Mali sme pocit, že E, komisia urobila dobrú selekciu projektov, ale došlo k problémom v, pri ich výkone a hlavne dohľade nad ním. Ďalší audit, ktorý uvedie pán Lene, súvisí s nástrojom AKT, či má pridanú hodnotu alebo nie. A ďalší príklad špeciálnej správy, ktorá nesúvisí s výdavkami E, obvykle je taká predstava, že keď sa robí audit, tak sa analizujú výdavky, ale titul je trochu zložitý. Revízia e, rizik súvisiacich s výsledkom a rozvojom aktivít spolupráce. Ide o zásadnú revíziu, ktorá by mohla byť užitočná aj pre členov vášho výboru. A možno by bolo vhodné, keby ste si to prečítali. Potom je tam prístup podľa výsledkov, ten je veľmi dôležitý. Nejde len o prístup podľa výdavkov, alebo teda analýza výdavkov. A je to veľmi dôležité pre akúkoľvek inštitúciu, keď dostanete nejaký rozpočet, tak automatická tendencia je minúť všetko, buď to miniete, alebo to prídete pred koncom alebo na konci roka, ale my sme si zadefinovali 9 rizikových oblastí v rozvojovej e, pomoci a v humanitárnej pomoci. A to súvisí napríklad s tým, že ciele by mali byť e, smart, inteligentné, ale tá skratka smart po anglicky sa používa vo viacerých prípadoch, niekedy v prípade ukazovateľov, hoci by sa to malo stanovovať len na ukazovatele, tieto by mali byť veľmi e, jasné Takže by bolo možno zaujímavé e, stanoviť alebo zadefinovať túto revíziu rizik. Tu sa nehovorí o financiách alebo analýze rizik e, v finančnom manažmente. A to by pre vás mohlo byť užitočné. A rád by som ešte povedal, že v niektorých prípadoch sa e, nás kritizujú, lebo sme príliš technicky pri vypracovávaní našich výročných alebo špeciálnych správ. Ja chápem, že keď niekto číta kapitolu e, z niektorej z našich správ, tak samozrejme nie je to to isté, ako keby ste čítali bežnú tlač. Možno je asi jednoduchšie si prečítať Financial Times, Le Monde alebo El Pais, ale my nie sme novinári a musíme byť veľmi, naozaj veľmi, veľmi dôslední a prísni. To je kľúč, to je podstata našej práce. Takže musíme byť naozaj veľmi prísni a dôslední a pridržať sa litery zákona a snažíme sa samozrejme e, zostávať tie správy čo najjasnejšie, ale niekedy nám hovoria, že musíme písať pre normálnych občanov. Aj sa o to samozrejme snažíme. To je asi všetko a ešte záverom. Niektorí si myslia, a myslí si to aj Európsky parlament, že keď definujeme svoje úlohy, tak, tak to robíme náhodne, ale to nie je pravda. Výber sa robí e, veľmi objektívne a prísne. A je možné v našom pracovnom výročnom programe nájsť všetky úlohy, aké sú kritériá. V prvom rade záujem zainteresovaných. Náš personál analizuje všetku dokumentáciu správy rady ako rádia parlamentu. A ak parlament e, prekladá nejakú žiadosť, tak nehovoríme automaticky áno, ale musíme vychádzať aj z iných kritérií. Napríklad v prípade, v prípade výdavkov musíme vychádzať aj z úrovne rizik. Nemá význam ešte pred začiatkom auditu takto e, vôbec začať, ak nie je nejaké riziko v hre pretože v tomto prípade by sa zdroje nevyužili adekvátne. Tiež definujeme pridanú, eventuálnu pridanú hodnotu toho, ktorého auditu. V minulom roku sme vypracovali špeciálnu správu o EUPOLE v Afganistane. A potom nemalo zmysel robiť audit o tej istej téme krajine aj tento rok, keďže sa to robilo minulý. Takže samozrejme vychádzame z tém z minulých rokov a tie, ktoré sa nespracovali, tak sa spracovávajú v tomto roku. To je to nasledujúce kritérium výberu. Potom robíme memorandum auditov. Napríklad audit o utečeneckej kríze. Táto sa bude robiť v hotspotoch. Samozrejme, bude to trochu zložité, ale dúfame, že tento audit dokončíme do konca tohto roka. O čo mi vlastne ide, že ten proces selekcie tém je veľmi prísny, veľmi objektívny a špecifický a jasný. Ďakujem všetkým za trpezlivosť a pozornosť. A v mene všetkých e, kolegov komory 3 vám môžem povedať, že sme vám k dispozícii, aby sme vám pomohli vo vašej práci. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Myslím, že sme si vypočuli zo pár zaujímavých otázok ten flekt napríklad, to sme už spomínali dnes do obeda, je to dôležitý aspekt či bod pre náš výbor. V Európskom parlamente často ide o robiť kalkulácia, výpočty a teda nielen vyhodnocovať kvalitu programov, ale tiež aj výpočty, takže je zaujímavé, že vy sa, zúčas, e, vy sa venujete otázke efektívnosti, účinnosti a podobne. A je tiež dôležité e, to, čo ste povedali, že sa venujete projektom, ktoré prinášajú určité rizika. Môže to vyzerať negatívne, ale v skutočnosti v rozvojovej oblasti sa pracuje skutočne s rizikovými maržami alebo ktoré treba brať do úvahy. Koordinátori, to musíme vysvetľovať našim kolegom, je to niečo kritické, rizikové, ale snažíme sa o to, aby sme vylepšili situáciu, Ďakujem teraz pán Lenech, pokiaľ ide o tú špeciálnu správa. Ďakujem pani predsednička, som rád, že som znovu v Európskom parlamente a že môžem urobiť prezentáciu vo výbore DV. Legislatívne otázky nie sú kompetenciou rozpočtového výboru, a preto je pre nás cťou a radosťou, že sa môžeme rozprávať s gestorskými výbormi. Pokiaľ ide o investičný nástroj, je to fond, ktorý má zdroje z členských štátov a z HDP má 4,5 miliard eur a tieto financie ne, e, nespadajú do oblasti vyhlásenia um, mm, správnosti účtov a existuje dohoda medzi EIB, a medzi Dvorom auditorov a Európskou komisiou o správe tohto fondu. Tento revolving fond, cirkulujúci fond, má určité bežné finančné opatrenia, finančné, za posledné roky sa minulo viacej ako 5 miliard eur na rozvojové nástroje a sústreďuje sa na také rozpočtové e, linky, aby e, rizikový kapitál, financovanie infraštruktúrálnych projektov. Takže tým hlavným bodom sú obchodné projekty organizované súkromnými aktérmi, ale ktoré sú určené verejnosti. A túto analýzu či audit sme urobili, pretože parlament nás o to požiadal v súvislosti s jedným uznesením. Analyzovali sme 20 projektov, 35 všetkých týchto fondov medzi rokmi 2011 a 2014, ktoré boli podpísané dohody. Je to teda významný podiel. Viaceré finančné nástroje boli pokryté rôznymi spôsobmi pomoci a to sa urobilo v rámci Quick Special Report, teda špeciálne rýchlej správy. Dvor auditorov vypracoval veľmi e, rýchlo správu medzi januárom a májom 2015. A prečo sa robila táto rýchla špeciálna správa? Je to jeden z nových nástrojov, ktorý má dvor auditorov v nových e, nástrojoch. Je to nový pilotný projekt pre takéto postupy. Takto môžeme rýchlo odpovedať na žiadosť zainteresovaného orgánu, teraz to bol EP. Podporovanie tohto nástroja investícií je koherentný s politikou rozvoja a spolupráce EÚ a tento nástroj umožňuje prístup k dlhodobému financovaniu miestnej mene a vytvára taký efekt katalizátora, teda posilňuje investícia, disponibilnosť kapitálom a tie tri otázky dvora auditorov mohli byť e, zodpovedané pozitívne. Tento investičný nástroj je koherentný s rozvojovou politikou EÚ. EIB financ, nefinancuje priamo e, sektor MSP, ale Finanční sprostredkovateľia dostávajú financie a tieto ich postupujú MSP. E, autorizačným procesom sa EIB uistuje, že tieto finančné prostriedky sa dostávajú k poberateľom, ktorí boli e, vybraní podľa adekvátnych kritérií a to sa analizuje. Potom sa hovorí aj o vlastných zdrojoch. Teda je k dispozícii určitý rastový kapitál pre MSP. Tento fond sa môže revidovať priamou alebo nepriamou účasťou v MSP, keď sa zúčastňuje vlastným kapitálom, tak môžete vylepšiť ekonomickú situáciu firmy a môžete aj posilniť národný finančný trh. Zároveň konštatujeme, že priame investície do infraštruktúrálnych projektov sú koherentné s cieľom rozvojovej politiky EÚ Tiež sme vyhodnocovali e, pridanú hodnotu investičného nástroja z troch hľadisk. Poprvé, financie EIB umožňujú dlhodobé financovanie a takto je možné postupovať financie k tým, ktorých potrebujú a EIB po druhé financuje v miestnej mene, to je veľmi dôležité. Takto EIB preberá rizika z kurzového, z výmenného kurzu ja som sa zúčastnil niektorých pozorovateľských misií a tam som sa presvedčil, že v konkrétnych prípadoch realizácia projektu bola možná len práve preto, že EIB dala k dispozícii financie v miestnej mene. A tu išlo napríklad o Ugandu. Ak chceme urobiť niečo, miestnej mene a bez pomoci EIB, tak výmenné kurzy alebo úrokové sadzby miestnych bank sú také vysoké, keď máte e, bežný podnemateľskú e, maržu zisku, tak nie je vôbec možné zrealizovať a získať takéto financie. Ale vďaka tomu, že EIB, e EIB dalo k dispozícii financie v miestnej mene, Eh, za mm, výhodnejších podmienok a s nižšími úrokmi než 20 tak bolo možné finalizovať napríklad terminál eh, letiska v Uganskom hlavnom meste. Takže to sú možnosti, ako eh, takéto preberanie rizik má potom dopad na samotnú realizáciu, potom sme využili, alebo tento finančný nástroj priniesol aj svoj adekvátny pákový efekt. A vďaka EIBS a ich financovaniu sa dosiahlo, že prišli aj ďalší poskytovateľia financií. Táto špecifická správa ale nemala informácie, ktoré by nám umožnili vykalkulovať, ako by sa boli urobili investície bez účasti EIB. Náklady by boli zrejme oveľa vyššie a nebolo by to možné. Tie kalkulácie jednoducho sme nemohli v rámci tohto špeciálneho auditu nemohli urobiť bolo málo odporúčaní dvora auditorov, pretože výsledky boli pozitívne. Urobili sme len dve odporúčania pri využívaní rozpočtových riadkov a financií, ktoré sú chápané ako tie, ktoré treba analyzovať a transparentnosť finálnych poberateľov, obvykle to boli MSP. A tí poberatelia, ktorí dostávajú fondy, tak to treba skontrolovať a niekedy tí finálni poberatelia niekedy ani nevedeli, že vlastne dostávali financie z tohto investičného fondu EIB a teda nebola tam účinná informovanosť. To je povinné a v niektorých prípadoch sa o tom jednoducho ani neuvažovalo. Ďalej, vzhľadom na to, že MSP by mali viacej ako v minulosti dostávať technickú pomoc, tak je dôležité, aby boli informované o možnosti takejto technickej pomoci. A nie vždy sa to robilo e, týmito finančnými sprostredkovateľmi a tu si myslíme, že by bolo lepšie, keby takáto informácia bola, pretože EIB technickú pomoc a poskytuje, ale ten finálny pobierateľ to musí vedieť. A to sme aj kritizovali a urobili sme odporúčanie. Vo všeobecnosti naše všeobecné pocity a hodnotenie boli veľmi pozitívne, až na niekoľko malých detajlov. Napríklad predstavitelia East eh, Developer eh, východo Africkej rozvojovej banky spolupracovali veľmi účinne, veľmi profesionálne a mali sme pocit, že išlo o projekty, ktoré si skutočne zaslúžia rozvoj, realizáciu a sú aj perspektívne. Išlo o jeden z auditov či správ, ktorá mala tie najpozitívnejšie výsledky a keď som predkladal túto správu v Kokobu, tak to bolo veľmi e, pozitívne prijaté. Samozrejme, padlo aj viacero otázok, ktoré že aj vy urobíte podobne, ale som vám samozrejme plne k dispozícii, aby som odpovedal na vaše otázky. Ďakujem. Kolegovia, máte kopiu správy aj zoznam projektov vo vašej zložke. Takže vypočuli sme si dve prezentácie. Bolo pre nás zaujímavé vypočuť si vašu perspektívu k týmto projektom. Máme tu veľa rečníkov. Za EPP, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička, ďakujem obidvom rečníkom. Pre nás je veľmi dôležité na úrovni výboru e, DV, keďže my sa venujeme politikám, ktoré sú prepojené na rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc. porovnaní s nami možno iné výbory majú menej práce na právnych aktoch. Avšak myslím, že by sme mali zahrávať asertívnejšiu úlohu v rámci preskúmania a pozerať sa na to, čo robí parlament aj komisia. Pre nás je mimoriadne dôležité, ako povedala predsednička na začiatok, pochopiť, ako fungujete, ako pracujete, ale tiež vypočuť si vaše návrhy, ako by sme my mohli zlepšiť, lepšiť našu prácu, aby sme mali lepší prehľad nad tým, čo sa v parlamente a v komisii deje. Existujú tu isté obmedzenia, ktoré sa nám zrejme nepodarí okamžite prekonať. Napríklad e, mám na mysli veľkosť EDF, pretože EDF nie je v európskom rozpočte, avšak stále je tu niekoľko vecí, ktorý, ktoré môžeme urobiť. Minimálne z toho nevyplývajú nejaké legislatívne negatívne. Čiže moja konkrétna prvá otázka. Viete, že v tejto chvíli komisia predstavila naša skupina sa tomu venuje, čiže komisia predstavila viacročný rámec, pokiaľ ide Európsky rozvojový fond. Komisia nie je právne viazaná predstaviť nám ten výročný návrh, kde by sme mohli hovoriť o projekte, na ktorom sa bude pracovať a neby sa malo vaše stanovisko. Domnívate sa, že by to bola nová úroveň parlamentného dohľadu, ktorá by zlepšila prácu nášho výboru. Po druhé, hovorili ste, že dnes ráno ste boli na dvore auditorov. Určite viete, že na budúci týždeň na mini plenárke budeme hlasovať o absolutóriu a budeme tam aj k dispozícii texty ako e, vša, e, parlament zaznamenáva s obavami, že v súlade s projektami správy o projekte XY, o delegácii XY, tak tam budú tie čísla, ktoré že poznáte. 45% projektov mešká, 32% nedosiahne pôvodne nastavené ciele, 29% z 500 projektov meškajú a ani nedosiahnu účené cieľe. Nebudem to tu menovať ďalej. Predpokladám, že ten text poznáte. Veľmi by ma zaujímalo vaše špecifické stanovisko k tejto téme. Komisia jasne uviedla, že si myslia, že výklad kolegov z z výboru konty je nesprávny, pokiaľ ide o tieto čísla. však mňa by zaujímalo vaše stanovisko. Myslím si, že to je roz, e, pardon, dôležité pre kolegov vo výbore EDV, aby počuli z prvej ruky od rečníkov ich stanovisko. Ďakujem, ďakujem Erike za socialistov. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj členom dvora auditorov. Zdravím pána Lenu, ktorý mnoho rokov používal tie isté banky ako my. Zúčastňoval sa zasadnutí výborov, aj komisie a tak ďalej. Čiže mnohí z nás sme sa s ním poznali. A ja, keď som bol popredsedom frakcie SD. Chcel by som hovoriť o jednej z veci. Na našom výbore nás vždy mimoriadne zaujímala účinnosť rozvojovej pomoci. Pretože akýkoľvek hodnotiaci nástroj, keď ide o formálne nástroje, ako napríklad dvor auditorov, E, prináša výsledky, ale aj iné nástroje idú za cieľom rozvojovej pomoci. Čiže ide o to pomôcť ľuďom, ktorí sa nachádzajú v mimoriadných situáciách, v mimoriadných krajinách, aby sa z toho dostali, aby vyriešili problémy, ktoré sa častokrát týkajú jednoducho prežitia. Dvor čiastočne preberá funkciu Európskeho parlamentu, mám na mysli funkciu kontroly, dohľadu, hodnoženia Európskej inštitúcii a konkrétne mám na mysli komisiu. Ešte by som chcel povedať, že dôverujem dvoru auditorov a verím, že to platí aj pre ostatných kolegov poslancov. Avšak existuje tu aj pár kolegov, ktorí okamžite podskočia, keď e, hovoríme o členoch dvora auditorov, ktorí robia na polovičný pracovný úvezok alebo keď syn niekoho z komisie je, pracuje pre dvor auditorov a pritom je to práve dvor auditorov, ktorý má tie najlepšie postupy, procesy na uskutočnenie tejto práce. Som preto rád, že ste tu. Rád som si vás vypočul. Pokiaľ ide o správu, je tam niekoľko aspektov, ktoré sú ktoré nám robia trošku starosti. Niektoré programy nie sú nutne dobre definované a je to proti cieľom, ktoré si tento program ustanovil. Chcel by som sa vás opýtať na niekoľko vecí. K nedávnym zmenám, keď došlo k nárastu v fondov. Nárast týchto fondov v konečnom dôsledku redukuje možnosť kontroly, pretože tieto fondy fungujú inak. Poručnícke fondy fungujú inak ako štandardné fondy. Máte analýzu? Myslíte si, že bude náročnejšie všeobecne kontrolovať vývoj Chcel by som sa tiež opýtať, čo sa za poslednú dobu urobilo, aby sa zlepšila miera transparentnosti. Pán Pinkston, neviem, či dobre vyslovujem vaše meno, ale hovoríte, že správy dvora nemôžu byť podobného štýlu ako články v novinách, ktoré sú určené širokému publiku, ktoré si čítame v nedelu ráno pri káve, ale že sú to správy, ktoré musia byť mimoriadne rigorózne, v tom pozitívnom zmysle slova, a ktoré sa musia až tak povedať chladne vyjadrovať. Ale možno aspoň časť záverov by mohla byť eh, napísaná v prístupnejšom jazyku, čo by tiež pomohlo dosiahnuť vyššiu mieru transparentnosti, pretože potom zúčastnené strany budú schopné lepšie pochopiť to, čo z tých záverov reálne vyplýva. Ďakujem. Prosím, ešte teraz Anna Maria, kým príde pán komisár o 5. Oui, merci, madame la présidente. Euh, Ďakujem za slovo. Je suis content d'avoir entendu euh, monsieur Veľmi rád som si počul pána Lejna, ktorý hovoril, že ich e, nálezy boli v princípe veľmi uspokojivé. Súhlasím aj s tým, čo povedal von Princeton o hodnotení ako takom. Vy, pán Princeton, ste povedali, že nie ste novinár je to škoda, pretože niektorí novinári z vašich správ urobia niečo iné, než ste tam vy ako auditori napísali. No a kým rozviniem svoju myšlienku, chcel by som sa vás opýtať, či projekty, o ktorých hovoríte vo svojich správach, sú projektmi v striktnom zmysle slova, alebo či sa to týka aj rozpočtovej pomoci a programov. Takže ide naozaj o programy? Výborne. Takže pokiaľ ide o programy, musíme si uvedomiť, že pokiaľ teda používame prístup projektov, tak je to preto, že nie je možná rozpočtová pomoc. Pokiaľ by táto možná bola, tak by sa pri, príjímacie krajiny kvalifikovali na to, aby mohli byť príjemcami rozpočtovej e, pomoci vďaka dobrej správe. A toto treba upresniť. Táto nuansa sa nikdy však nenachádza v článkoch novinárov. Tieto projekty sa rozvíjajú na náročnejšom teréne, kde nie je až taká dobrá správa, kde dochádza ku korupcii. Čiže pokiaľ by komisia v tomto náročnom kontexte, a ja by som pritom chcel vzdať hold komisii, ktorá má tú odvahu príjmať rozhodnutia a niekedy mešká s platbami. Myslím si, že komisia je v tomto duchu veľmi zodpovedná, pretože hovorí, že peniaze budú uvoľnené až keď máme istotu, že tie projekty môžu prebehnúť riadnym spôsobom a že budeme môcť povedať, že sme e, na, na, naložili s peniazmi daňových poplatníkov správne. Myslím si, že je neakceptovateľné, aby sme takýmto spôsobom dávali naozaj muníciu populistom. Čiže pokiaľ sú to projekty, tak nie je problém môže dojsť k meškaniu platby. Tu by mala byť dokonca povinnosť, treba to vzývať a nie to o odsudzovať. Čo je vlastne rozvojová politika? To je reakcia na problémy, pretože pokiaľ by všetko bolo v poriadku, tak by sme mali iba vynikajúce pozitívne hodnotenia. Pokiaľ by všetky e, vlády fungovali tak ako vo Francúzsku či v Nemecku, ktoré sú exemplárnymi príkladmi, tak by sme mohli zrušiť dvor auditorov. La gouvernance est, est telle, euh, mais malheureusement dans ces pays. Avšak na nešťastie existujú krajiny, kde tam zrejme tá správa nie je dokonalá. Čiže záver toho je, že je, je dobré mať aj negatívne komentáre. Kým budeme budúci týždeň hlasovať na plenárke, chcel by som len, aby sme si pripomenuli fakty. Je dôležité dozerať na dobrú správu a ja si myslím, že dvor auditorov by tiež mohol pár slovami vysvetliť, aby, vy, aby vyžadovalo, aby sa nepozmeňovali jeho stanoviska. Ja naozaj nie som spokojný s tým, že sa hodnotí vaše hodnotenie, pretože hodnotenie je veľmi citlivá záležitosť a pokiaľ ho nebudeme robiť s príslušnou zodpovednosťou, tak ohrozujeme politiku rozvojovej pomoci čo sa však v žiadnom prípade neodráža vo vašich komentároch a vašich auditoch. Herzlichen Dank. No, <clears throat> ďakujem pekne. A ja som sa, ja sa teším, pán Lene, že máte také pozitívne hodnotenie, ktoré ste tu sformulovali, že to skutočne eh, je pre rozvojovú politiku No. Eh, teda pozitívne eh, a nie negatívne. Sme v, teraz v situácii, kedy potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým rozvojovú pomoc. Mám, mám pár konkrétnych otázok. Eh, vaša kritika, odporúčania sú vzájomne prepojené. Chcete to tým vlastne zlepšiť celkovú prácu v projektoch, to sa to bude implementovať v projektoch, alebo pre budúce projekty, e, ktoré sa z toho môžu poučiť. Do akej miery sa to deje, keď e, sa pozrieme na e, účtovný dvor z Nemecka a v Nemecku ho tiež potrebujeme. Vždy je tam len taká kritika, čo sa tam implementuje a vždy je tu rovnaká kritika Áno, musím to tak vám posunúť naspäť ako kompliment. Čiže či skutočne je všetko tak, ako to je potrebné. A ďalšia otázka. Rozvojové projekty v Afrike s väčšinou e, čelia veľmi ťažkým e, podmienkam v komplexnom kontextne. Do akej miery e, je to zohľadnené vo vašej analýze? čiže finančné mm, kontroly, kontrola výkonnosti a tak ďalej. Mm, je celý tento kontext tam zachytený? Alebo chcete to vy sám povedať? Sú tam nejaké ďalšie možnosti? A ďalšia otázka. Dáta a štatistiky sú možno nedostatočné a potom e, je potrebné dosahovať aj časové porovnania. Čo sa teda stane, keď e, potom súdny dvor veci skúma a e, dospeje k záveru, že sú tam iba základné údaje, napríklad zariadenia pre deti v Burundi. Tam máme iba základné dáta a o 5 rokov, ako sa to zlepší, keď tam nemáme e, žiadne, žiadny tú potrebnú bázu. Čiže toto by ma zaujímalo. Ďakujem pekne. Ďakujem. Predtým, ako vám dám slovo, dám slovo pánovi Rudolfimu z Európskej komisie, ktorý sa k nám pridal a pridal sa k nám tejto zaujímavé diskusie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj dvom členom dvora auditorov za ich E, slova. Samozrejme, my všetci chceme zlepšiť efektívnosť pomoci a jej účinnosť a aj dopad by som dodal za seba. E, dopad. E, nemôžeme skontrolovať. Ktokoľvek už poskytuje a implementuje pomoc. Je to taký faktor mimo projektu, ale samozrejme ten najdôležitejší, tak ako aj správa v širšom slova zmysle. A tá diskusia, aj pán Pixton hovoril, je o správe a ťažkostiach implementovať e, regulatívne kroky, ktoré zmenia e, správu vo veľmi dôležitom sektore, ako napríklad lesníctvo. Myslím si, že táto diskusia bude pokračovať. Komisia ponúka partnerstvo parlamentu aj dvoru aby sme našli spoločné cestu, cesty dosiahovať zlepšenie. Ale skutočnosť je taká, že my vlastne čelíme veľmi ťažkým podmienkam, nielen v správe, ale aj v kontrole a monitorovaní príslušných oblastí. Určite môžeme urobiť e, viac, ja na to možno ani nemám mandát, a toto je taká širšia diskusia v tom zmysle strategického uvažovania. Napríklad investičný nástroj pre AKT, s tým sme veľmi spokojní, táto správa je pozitívna. Chcel by som dodať dva či tri komentáre. Z našej strany my to neriadíme. Riadi to Európska investičná banka celkom dobre pokrýva to oblasť e, obchodu a rozvoja, kde je riziko, že sa e, vlastne urobí len to najľakšie. My sa musíme snažiť ísť ďalej. A vy ste to povedali, že nebolo možné v takom krátkom čase overiť si, či áno alebo nie, toto financovanie by sa stalo bez investičných fondov. A presne toto je kritická otázka. Uh, adicionalita, to je také slovo, ktoré uh, je uh, symbolické pre túto oblasť a e, tá dodatočnosť, adicionalita je dôležitá v rizikových oblastiach ťažkých ako v tých ľahších kde e, súkromný sektor môže prekvitať relatívne dobre, kde stačí len niečo vyvážiť, doladiť a v iných oblastiach je úplne, e, úplne absentuje, sú tam problémy. My musíme urobiť toto a toto je úloha súkromného sektora a komunikáciu. Komisia to samozrejme urobila. E, taktiež sa k vám pridávame v tom komentáre, že je tu špeciálny balík um, pre rizikové projekty. Museli by sme ich čoraz viacej, čoraz väčšiu rovnováhu v týchto krajinách, pretože niektoré krajiny dostávajú väčšiu pozornosť ako iné. Čiže nie negatívny komentár, ale v tom istom zmysle zlepšiť fungovanie tento nástroj na investovanie musí ísť hĺbšie, aby zasiehol tých chudobnejších. A to je tá ťažká časť um, dobre fungujúce krajiny sú ľahko dosažiteľné. Um, um, takáto snaha teda tu musí byť aj smerom k tým ťažším oblastiam a sú to aj rokovania z Kotonu. Tam budeme riešiť investičné nástroje, ktoré sú veľmi silné ale chcem obnoviť túto ponuku komisie nielen ako zodpovedný manažér, ale aj ako taký mysliteľ v tom smere, ako zlepšiť formy e, dosahovania lepšieho dopadu verejnej pomoci, ktorú chceme e, poskytovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Berieme to veľmi vážne, ako ste to počuli od kolegov. Chceme spolupracovať s komisiou aj s dvorom. Neviem, kto chce ísť prvý. Pán Pinkton, idete prvý. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcel by som tiež poďakovať členom tohto výboru, ktorí počúvali veľmi pozorne k tomu, čo sme hovorili sme veľmi radi a sme spokojní eh, so všetkými komentármi. Dovolte mi pokúsiť sa zhrnúť niekoľko vecí. veci. Pokiaľ ide absolutorium, diskusiu o číslach. Základ absolutória je práca dvora vo výročnej správe na jednej strane a Európsky rozvojový fond um, na strane druhej. Čiže naše čísla sú v dvoch výročných správach. Správe EDF a výročná správa. To je jedna vec. Tam nájdete teda naše data. Možno budú spochybnené komisiou, ale zvyčajne nie sú. Po druhé, um, naši kolegovia. Máme každ- jedného za každú kapitolu, kapitola napríklad 3 uh, DF, sú vždy k dispozícii pre eh, svojich rezortných kolegov z parlamentu. A veľmi často, ale nie vždy, iniciatíva je na poslancoch. Čiže my ako dvor môžeme len čakať. A niektorí kolegovia z parlamentu sa spoja s našimi kolegami z dvora auditorov. Nebolo by zlé uh, odporučiť poslancom, aby sa skontaktovali s dvorom auditorov len preto, aby teda získali uh, správne a presné údaje. To by bola, bol môj návrh. A keď hovorím, že to nie je vždy ľahké čítanie, tak to je preto, že musíme rešpektovať aj pozorovania. Máme teda postupy aj vo vzťahu s komisiou, štandardné audity. Tá druhá strana má právo tiež reagovať a my musíme potom našu, do, to zapracovať do našej práce vôbec tým nie je spojený žiadny problém. Nemôžeme sa my nahradiť za vás, tak povediac. Tie dokumenty absolutoria, to je zodpovednosť eh, poslancovi. Môžeme mať všetky potrebné informácie a potom už je to na parlamente, aby prijal rozhodnutie, čo podľa mňa by mala byť v súlade s číslami a s pozorovaním. Takže toľko k absolutóriu. A aj v parlamente, myslím si, že v každom, sa diskutuje o absolutóriu. To je veľmi delikátna diskusia, dôležitá a vedie k, k protichodným názorom. Vždy to tak bolo a pravdepodobne mm, aj to tak bude v budúcnosti. Tie nové mm, poručnícke fondy, dnes som dostal otázku, keď som predstavoval dokument o revízii rizik. Po tom, čo sme počuli o panamských dokumentoch. To najhoršie, čo by sa mohlo stať, je, že skôr či neskôr tento druh informácií, ktoré sme mali o bankách v panamských dokumentoch, že niekde sa vyskytne nový nástroj, ktorý sa, nástroje, ktoré sa nebudú využívať primeraným spôsobom doteraz sme nemali žiadne náznaky, ale v prípade, že komisia sa e, rozhodne, že vytvorí nástroj, tak si musí premyslieť to ešte dôkladnejšie ako nejaká súkromná banka. A ja som si istá, že sa to, istý, že sa to stane. Sú tu teda sofistikovanejšie nástroje a čím sú sofistikovanejšie, Veľmi často je s tým spojená väčšia váha, väčšia sila, menej peňazí daňových poplatníkov, tým vyššie je riziko. Takže komisia, EIB, EU inštitúcie sa musia pozrieť oveľa mm, pozornejšie na to, ako sa budú vynakladať peniaze z jednotlivých rozpočtových riadkov. A teraz k rizikám. Myslím si, že keď vynakladáte prostriedky, a hlavne v oblasti rozvoja a spolupráce, tak neexistuje nulové riziko. Vždy bude riziko. A veľmi často v našich špecifických správach spomíname toto riziko a hovoríme, že vzhľadom k politickej nestabilite alebo existujúce korupcii veci nefungujú tak, ako sa očakáva, tak my to spomenieme, ale nulové riziko proste neexistuje. projekty, rozpočtová podpora, ostatné nástroje, spolupracovanie s medzinárodnými organizáciami OSN a tak ďalej. To, čo my vždy zdôrazňujeme, je, že predtým, ako sa použije mm, nástroj, e, napríklad nejaká rozpočtová podpora, by mala prebehnúť analýza. Je to vždy tak? Nie, nie je. Môžem vám uviezť veľmi konkrétny príklad. A môj kolega Hajne, včera sme hovorili na stretnutí um, predsedu, teda bola tam diskusia o AKT a pomoc Moldavsku. Môžete si to prečítať neskôr. Niekedy sú podmienky, a v tomto prípade podmienky rozpočtové potreby, podpory, boli nastolené a vtedy, keď boli, tak už boli splnené. spomenuli sme to v dokumente a potom už je na parlamente a na komisii o tom hovoriť. Ale v mnohých prípadoch sme analyzovali štýly, rozpočty, rozpočty a v mnohých prípadoch podmienky už boli splnené, nič menej. Bolo to predložené. Dopredu teda to bolo splnené. To nie je zdravý finančný manažment aby som to povedal tak neutrálne. Niekedy teda sa stretávame s takýmito vecami a komisia bude mať čas to spochybniť. Pravdepodobne sa to stane, čiže nie je všetko je dokonalé. Na záver by som chcel povedať e, niečo o jazyku. Veľa vecí sa Eh, pokiaľ ide o dvor auditorov, týka kvalifikácie. Ja som bol na belgickom dvore auditorov dlho dozadu, teda už veľmi dávno, je to súčasť mojej kariéry, ale dobrý alebo kvalifikovaný auditor musí mať eh, zdravý posudok. Kvalifikácia je veľmi dôležitá. pretože to sa potom odzrkadlí potom e, v titulkách novín aj tu diskusii na tejto pôde, čiže musíme dbať na túto kvalifikáciu. Áno, ďakujem pekne. Dobre, budem sa snažiť byť veľmi stručný a budem rezumovať odpovede na otázky keď sa niekto venuje otázke rozvojovej pomoci v novom, novom, v novom poste, v tretej kamere, kamere sa tomu venujem, tak sú tri veci alebo tri nástroje. Sú pomoc projektom, existuje teda nejaký projekt a používajú sa európske fondy na financovanie tohto projektu. Potom je rozpočtová pomoc. Rozpočtová pomoc pre tú, ktorú krajinu, aby mohla financovať tú, ktorú politiku. A tretia možnosť je poskytovanie financií úvermi alebo účasťou vo firmách či inými finančnými spôsobmi alebo kapitálovou účasťou. Tieto tri nástroje e, majú svoje odôvodnenie, prečo existujú. Aspoň to je môj záver po 2,5 roka práce v dvore auditorov všetky metódy fungujú tu, tam, ale tu možno nie. A dôležité je robiť veľmi podrobnú analýzu. Niekedy tieto pracovné metodológie môžu spoluexistovať, ale v každom prípade, hlavne keď ide o získanie financií, tak to vyžaduje analýzu ex ante a tá musí byť veľmi detailná, porovnať jednotlivé aspekty financovania projektu a tak ďalej. A ja si myslím, že to bol veľmi e, dobrý prípad, ale treba to porovnať aj s inými e, rozvojovými projektami komisie a aký význam tieto financované projekty majú. Toto bol náš postup alebo pocit pri tejto analýze. Tiež e, bolo treba zanalizovať, kam boli zamerané alebo zacielené tieto zdroje financie a levy podiel ide do Afriky. Pokiaľ ide o pomoc projektov za tieto posledné 2,5 roka som videl, je, že rozhodujúca je kontrola. To znamená, keď sa finančná pomoc nejakému projektu udelí, a hlavne keď sa to platí v určitých splátkach, tak treba sledovať, či ten projekt sa vyvíja skutočne tak, ako bolo naplánované. Preto je tá kontrola veľmi dôležitá. Vlády, ktoré využívajú tento druh rozpočtovej pomoci, tak im treba eh, technicky radiť, poskytovať poradenstvo, ako využívať tieto financie, aby sme sa dopracovali k úspechu, aby bol nielen proporčný, ale aj väčší. A moje skúsenosti hovoria, eh, že dopad tých projektov môže byť obmedzený kvôli ľudským faktorom alebo kvôli určitým okolnostiam in situ môže byť niečo naplánované úplne ideálne, ale keď nemáte ľudí, personál, ktorý to je schopný realizovať v teréne, tak e, jednoducho ten výsledok nedosiahnete. To súvisí aj s ľudskými kapacitami, komunikáciou a podobne. Ľudský faktor je rozhodujúci. A na toto môžeme samozrejme vplývať len obmedzovanie Mm, pri našich auditoch potrebujeme jednoznačné informácie a máme mnohé zdroje, ktoré môžeme využiť. Niektoré sú viacej dôveryhodné, iné menej, ale keď potom porovnáte viaceré informačné zdroje, tak to nám umožňuje dopracovať sa k istým údajom. Ehm, ďalšia otázka. Dvor auditorov vyvinul obrovské úsilie aby vylepšil aj svoju prezentáciu a zastúpenie v mass médiách. Myslím, že sme to veľmi profesionalizovali, aby sme zabranili nesprávnym posolstvám. Myslím, že teraz sa to už robí. Samozrejme, stále nie sme chránení proti tomu, že by e, existovali osoby, ktoré zámerne šíria nesprávne informácie, ktoré vyberú informácie z kontextu a zámerne ich e, obrátia či zmanipulujú. Samozrejme, e, tak, e, takýmto veciam je zložité zabrániť, ale my sa zavezujeme k tomu, že využívame absolútne transparentné a jasné metódy pri príprave našich auditov a správ. Samozrejme, e, tie správy môžu byť viac či menej čitateľné, ale spôsob práce a metóda je za, sú zadefinované a možno z tohto hľadiska sme trochu formalistickí, ale Tomu sa nedá zabrániť. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Môžeme poďakovať našim rečníkom za informácie, veľmi detailné, ktoré nám poskytli a myslím, že to bolo veľmi užitočné a chápeme veľmi dobre alebo lepšie vašu prácu, aj to, ako by sme mohli s vami spolupracovať, pretože s dvorom auditorov spolupracujeme už dávnejšie máme špeciálnych spravodajcov a tak ďalej a mali by sme túto spoluprácu ešte posilniť, rovnako ako aj výmenu informácií, aby sme lepšie pochopili vašu prácu.

prepáčte kolegovia, čakáme na pána komisára, o pár minút príde.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 Okay, colleagues, can people now take their seats? Dobre, kolegovia, tak prosím. Go on to our next item, item 17. I want firstly to... Kolegovia, pustíme sa, prv, než sa pustíme teda do bodu 17, chcela by som medzi nami privítať delegáciu z Panafrického parlamentu, ktorí sú medzi nami. Chcela by som privítať celú delegáciu. Predsedom je pán Jusufe Job. Je to posledný deň ich trojdňovej navštevy parlamentu. Ich návšteva je súčasťou procesu pomoci panafrického parlamentu ako poradného orgánu, ktorý má legislatívnu zodpovednosť. Čiže je to priebežná vec. Pracovala som tu v 80. rokoch, vtedy parlament mal poradnú funkciu, ale nemal ešte zákonodárnu funkciu a za tých posledných 20 rokov sa to veľmi zmenilo, čiže e, veľmi radi sa s vami podelíme o naše skúsenosti. Návštevu zorganizovala skupina pre podporu demokracie, ktorej spolupredsedám. Sme veľmi radi, že ste medzi nami. Dúfam, že sa vám návšteva páči a pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky po schôdzi, teraz nás už poznáte, takže sa na nás môžete priamo obratiť. Ďakujem vám veľmi pekne. Kolegovia, čiže teraz môžeme prejsť k bodu číslo 17. Je to štrukturovaný dialog o pracovnom programe komisie je tu pán komisár Stylianides. Komisári nás navštevujú minimálne raz za rok, ale náš e, komisár chodí na náš výbor veľmi pravidelne, takže jeho prácu dobre poznáme, vieme, ako ťažko pracuje, pretože ho vydám na BBC World Service. Minulý týždeň bol v Etiópii, hovoril o OL Niňu a strašných suchách Myšlienka štrukturovaného dialogu je nájsť príležitosť pozrieť sa na implementáciu pracovného programu komisie na tento rok, ale taktiež hovoriť o budúcom roku, čo sa bude diať. No a záver dialógu potom je poslaný e, konferencii predsedov a výborov, predsedov výborov, ktorý potom to zohľadňa v pracovnom programe na rok 2017. Viem, že je ešte veľmi rána fáza, sotva začal rok 2016 a my sa vás pýtame už teraz, čo chcete robiť budúci rok. Avšak je dobré si to naplánovať. Za pár týždňov dojde k veľmi dôležitej udalosti. V máji bude v Istambule Svetový humanitárny summit – Možno potom dojde k e, prehodnoteniu humanitárnej pomoci. Preto nás veľmi zaujíma, čo by ste nám chceli povedať, porozprávať nám o posledných výjazdoch. Tie výjazdy sú veľmi dôležité, pretože človek naozaj pochopí, čo sa deje na mieste. To je iné, než tu sedieť v tejto miestnosti a rozprávať o veciach. Ďakujem, Linda. Chcel by som tu privítať našich priateľov z Afriky. A chcel by som povedať, že naša skúsenosť posledného výjazdu do Etiópie a konkrétne do oblasti, ktorá bola zasiahnutá El Niňom, bola naozaj veľmi bolestná pre nás všetkých. Európska komisia a Európska únia už teraz pridelila veľmi dôležitú sumu na riešenie tejto krízy. Vážení kolegovia, som veľmi rád, že som späť eh, medzi vami. Posledná naša schôdzka prebehla len pred pár týždňami. Stalo, stali sa tento týždeň veľmi dôležité veci a rád sa o nich s vami porozprávam. Vždy sa to nesie v dobrej atmosfére. Pri implementácii našho aktuál, našich aktuálnych operatívnych priorít a prebiehajúcich politických iniciatív. Ako už Linda povedala, budem hovoriť o nadchádzajúcom e, samite v Istambule. Minulý mesiac som predstavil nový európsky nástroj pre núdzovú podporu v rámci EÚ a dnes som veľmi rád, že iba vo mesiaci, že môžem oznámiť, že prvé zmluvy na pomoc už boli podpísané. Včera som bol osobne v Aténach, aby som toto oznámil spoločne s gréckými orgánmi a našimi, našimi stredomorskými partnermi. Takýto typ postupov preukazuje, že Európskej únii záleží na krajinách a že dokáže konať rýchlo. Trvalo nám iba mesiac od návrhu k samotnému e, dokonaniu. Čo je naozaj jedinečný fenomén našej inštitúcii. A je to vďaka vám a vášmu konštruktívnemu prístupu. To hlasovanie za návrh pozmeneného rozpočtu na prvých 100 milión rukov, ro, pardon, eur bolo silným politickým posolstvom. Samozrejme, tá pomoc musí byť v s našimi vysokými štandardmi, preto spolupracujeme iba so skúsenými, dôveryhodnými humanitárnymi organizáciami, ktoré majú partnerské zmluvy uzavreté s komisiou. Naše služby budú túto operáciu úzko sledo- podrobne sledovať, aby sa, zabez- aby sa ubezpečili o jej kvalite. Za týmto účelom sme už rozmiestnili zamestnancov v Atenách, čo je tiež veľmi dôležité. Vážení kolegovia, všetci vieme, že utečenecká kríza je dopadom veľkej krízy. Na svete je to globálna otázka, ktorá si vyžaduje globálnu komplexnú odpoveď. V sobotu som bol v Teheráne s delegáciou európskych komisárov, ktorú, ktorú viedla Federica Mogherini, vysoká predstaviteľka pre zahraničné záležitosti, kde som oznámil navýšenú pomoc EÚ pre afgánskych utečencov v Iráne. Mali sme tam veľmi konštruktívne zasadania. A e, mením sa tam vrátiť v júli. Ako viete, podľa UNHCR mnoho Afgáncov v EÚ strávilo v minulosti čas v Iráne. To je ďalší príklad, ktorý preukazuje, globálnu prepojenú povahu utečeneckej krízy. A tiež komplexný prístup EÚ pri riešení tejto krízy. Teraz by som rád hovoril o tej zásadnej humanitárnej kríze, keď vás budem informovať o našich aktivitách a činnostiach na mieste. Poprvé, Sýria. Primerie, na ktorom sa dohodlo vo februári je na nešťastie veľmi krehké, je pod vysokým tlakom. Viete, aká je situácia v okolí Alepa. Vyše 200 tisíc ľudí bolo presiedlených od, iba od februára. Prístup k týmto okupovaným oblastiam je neustále veľmi náročný. Od začiatku krízy Európska únia spoločne pridelila vyše 5,7 miliardy eur pri, do humanitárnej pomoci a do pomoci pri stabilizácii. Na konferencii v Londýne o Sýr- kríze v Sýrii v februári Európska únia opäť e, e, poskytla najväčšiu sumu 2,4 miliardy na roky 2016 a 2017. Z tejto sumy 440 milión eur sú ďalšia humanitárna pomoc pre Sýriu, Turecko, Libanon a Jordánsko na aktuálny rok. Za nás my dodávame humanitárne zložky a pomocky pre utečencov v Turecku. Prvých 90 miliónov eur už bolo nakontrolovaných ďalších 75 milión eur e, postupy rovnaký postup v polke júla. Samozrejme, Európska únia je naďalej plne angažovaná pri hľadaní politického riešenia. Podporujeme snahy Stefana Demisturu, špeciálneho vyslanca OSN, a taktiež sme aktívne zaangažovaní v medzinárodnej e, skupine pre podporu Sýrie. Každá humanitárna task force pomáha pri veľmi potrebnom e, prístupe k pomoci v celej Sýrii pre 150 tisíc, teda 450 tisíc ľudí sa nám podarilo dosiahnuť v okupovaných oblastiach tento rok. Takže to je naozaj úspech v týchto náročných e, podmienkach. Na nešťastie to predstavuje len 10 všetkých sírčanov v núdzi. Musíme rozšíriť činnosť, nielen financovanie, ale aj e, snahu riešenia problémov. pokiaľ ide o Irak, musíme sa rovnako angažovať aj v Iraku. Tam sú obrovské potreby pre humanitárnu pomoc 10 e, miliónov ľudí, ktorí sú v núdzi, 3,5 milióna vnútorne presídlených. Irak je tretia krajina, pokiaľ ide o príchod do Európy. EÚ vedie humanitárnu reakciu v Iraku Minulý rok sme poskytli 650 miliónov eur a žiadali sme ochranu civilistov, rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva a, príst- a povolenie pre humanitárny prístup. Tento rok mobilizujeme ďalšie milióny eur vyše 5 miliónov napríklad na vzdelávanie. Jemen. Dnes sa už na túto krízu takmer zabudlo. Ale v absolútnych číslach je to najhoršia humanitárna kríza. Je tam vyše 21 miliónov ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Vyše 10 populácie je vnútorne presídlených. Čelíme obrovským problémom, pokiaľ ide o do, dodávky humanitárnej pomoci v Jemene. Prímerie je, je prvým pozitívnym krokom, avšak neustále musíme pripomínať jednotlivým stranám konfliktu, že majú povinnosť zabezpečiť bezpečný prístup aby sme mohli poskytovať e, túto pomoc, je dôležité, aby oni rešpektovali medzinárodné humanitárne práva. Nedávno som bol na východnej Ukrajine. Tam utrpenie ľudí už nie je e, svetle reflektorov medzinárodných médií, avšak treba to povedať jasne. Ako 3 milióny ľudí potrebujú humanitárnu pomoc. Eh, eh, potrebuje táto krajina plnú európsku solidaritu, podporu viac ako 22 miliónov eur na tento rok. A chcel by som znovu povedať, že je to vrátanie viac ako 2 miliónov na vzdelávanie. Eh, na tomto trvám, pretože som videl, že je to taký dôležitý nástroj preto aby sa situácia ohľadom detí zlepšovala. Žiaľ, rok potom ešte stále tu nie je miera stabilita. Európska únia vyzýva všetky eh, strany, aby striktne pozorovali eh, existujúce prímerie. Je tu ale obmedzený prístup k humanitárnym eh, platformám prístup e, bol prerušený tzv. orgánmi e, v oblastiach, e, ktoré nekontroluje vláda, to je nepriateľné. Južný Sudán. Neúspech medzinárodného spoločenstva. To je hamba. V Južnom Sudáne pokračuje vojna a tá produkuje obete, zabíjaním bez rozdielu, znásilňovanie, e, presídľovanie, e, hlad, hladomor a tak vy ste tam boli, takže poznáte túto situáciu, kolegovia. Lídry tejto krajiny musia splniť svoje povinnosti vyfiriajúce z medzinárodného práva na ochranu civilistov, a musia byť volení na zodpovednosť. Európska únia robí maximum, aby uľahčila vytvorenie prechodnej vlády, dočasnej vlády, národnej jednoty. Keď sa to udeje, môžeme začať s operatívnym dialogom preto, aby sa budovala teda budúcnosť krajiny. Na záver tejto časti mojej prezentácie by som chcel povedať niečo o kríze eboli. Je tu naliava potreba zlepšiť globálnu schopnosť poskytnúť lekárskú pomoc. Potrebujeme rozvíjať ďalej európsku kapacitu reagovať v takýchto naliehavých zdravotných krízach a máme tu nové prípady eboli No teraz je to pod kontrolou. A táto nová kapacita je ešte relevantnejšia vo svetle tejto novej situácie. Nemôžeme nechať eh, alebo teda znížiť našu bdelosť. Som hrdí, pretože sme už spustili európsky lekárskú iniciatívu a teraz to môže poskytnúť konkrétne riešenia na problémy globálneho meradla. Naša nová politická a prebiehajúca politická iniciatíva. Tu by som chcel začať najväčšími prioritami je to také moje, moja posadnutosť, eh, vzdelávanie a riadenie. Minulý rok som sa zaviazal, že navýše humanitárna pomoc eh, o jedno, z 1 na 4 tak 40 miliónov detí momentálne je mimo škôl v oblastiach, ktoré sú ovplyvnené krízami. 80 miliónov detí riskuje, že ich štúdium bude prerušené. Nemôžeme len tak stať bokom. Každé dieťa má právo na vzdelanie. A ja som hlboko presvedčený, že investícia do vzdelávania je investícia do budúcnosti. <clears throat> prináša výsledky. Spoločne pred pár dňami som oznámil eh, alokovanie rozpočtu na tento rok z 11 miliónov eur minulý rok, zalokujeme 52 miliónov eur tento rok. Toto ide nad rámec toho 4-percentného cieľa. Aj na... Čiže toto, tento výbor to úspešne navrhol. Celková suma je symbolická, ukazuje našu spoločnú snahu. Komisia a parlament spolupracujú práve za týmto účelom. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše vodcovstvo v tejto spoločnej iniciatíve. Tento balík sa dostane k 2 milióny 300 tisíc deťom v 42 krajinách. To je obrovské číslo. vybrané projekty zabezpečia, že deti povstinuté konfliktami budú mať bezpečný prístup k kvalitnému vzdelaniu. Zvlášť pre Sýriu. Tam naše kroky budú nad rámec tých, ktoré sú už pokryté ostatnými oddeleniami komisie. Budú sa sústrediť hlavne na um, neformálne vzdelávacie činnosti, ako napríklad um, životné zručnosti, ochrana pred mínami a tak ďalej. Mám veľmi dobrú skúsenosť v tejto oblasti z Gaziantep. Veľmi dobre tam fungujú e, práve takéto iniciatívy s našimi partnermi a deti v týchto oblastiach boli veľmi spokojné s touto pomocou pri vzdelávaní. Tento rok sa budeme sústrediť aj na formálne vzdelávanie afgánskych utečencov v Iráne. Diskutoval som o našich nastavacích projektoch s našimi partnermi, keď som tam bol pred 4 dňami, 4 dňami v Teheráne. Tiež e, tu bude podpora e, pre deti pri jazir, jazere Čán, ktoré sú ovplyvnené Boko Haram. Ide o službu na ochranu detí. A samozrejme, vzdelávanie a utečenci sa nebude týkať len Turecka, Libanonu a Jordánsko, ale aj Grécka. Dodatočne k 45 miliónom eur, ktoré sú už alokované pre projekty. Druhá priorita dlhodobé presídlenie spolu s mojimi, mojimi kole, kolegyňou, pani Mogheriným a ostatnými komisármi sa snažíme e, dokončiť e, naše oznámenie, ktoré sa týka tejto oblasti, koncom tohto mesiaca zrejme. Predložíme politickú orientáciu usmernenia o tom, ako humanitárna pomoc a rozvojová pomoc by sa mala angažovať e, s týmito komunitami a s miestnou samozprávou na začiatku krízy presídlenia holistickým a strategickým spôsobom. Teda, aby sa spolupráca zlepšila, aby sa obnovila dôstojnosť učečencov, aby sme im dali nádej. Tieto, táto priorita je viac menej definíciou, ktorá prepája humanitárnu fázu a fázu rozvoja priamo v teréne. A budovanie odolnosti znamená prácu na prevencii a pripravenosti. Znižovanie rizika je kľúčové. Komisia schváli v nasledujúcich týždňoch e, akčný, akčný plán o implementácii priorit e, v, na ide o redukciu e, rizik v oblastiach, ktoré sú poskytnutých katastrofami. A toto bude základ rozvoja európskeho prístupu, kde sa pretavia priority vo všetkých európskych politikách. Ako som už povedal, pred eh, pár dňami som sa vrátil z Teheránu a môžem vám povedať, že sú tam vážne škody. Potraviny a bezpečnosť chýbajú 20 miliónom ľuďom. Preto chceme zmobilizovať dodatočný balík eh, milióna 220 tisíc e, e, eur na humanitárny a rozvojový fond. Mimica e, spolu so mnou sa snažíme o hľadanie zdrojov pomoci Žiaľ, takéto fenomény sa budú v budúcnosti len opakovať. Máme spoločnú zodpovednosť konať. Musíme podporovať najzraniteľnejšie skupiny ľudí, aby boli pripravení, aby boli odolnejší. Toto je cieľ nášho angažovania sa. Chceme dosiahnuť eh, výsledky na samite v Istambule. Milí kolegovia, moje posledné slova sa týkajú humanitárneho samitu to je príležitosť, ktorá sa vyskytuje raz za jednu generáciu. Znovu sa možno zmení celý humanitárny systém. Chcem poďakovať znovu výboru DV za prácu ohľadom humanitárneho samitu, zvlášť kolegovi Gerardu Samomovi za jeho správu a všetky príspevky, ktoré definujú našu pozíciu EÚ vo VHSS. A druhá časť záverov sa príjme v máji. Toto postvrdí náš spoločný záväzok urobiť maximum preto, aby sme konali rozhodne a transformovali túto oblasť. Agenda generálneho tajomníka pre humanitárnu pomoc definuje rastný rámec, ako máme konať a môjim úmyslom je formulovať jasnú angažovanosť v Istambule spolu s mojou kolegyňou Georgievou a s pánom Mimicom sa snažíme o to, aby naša zodpovednosť bola niekde v oblasti špičkových donorov a Chceme, aby aj ostatní sa správali podobne. Môj osobný názor, ako viete, bol, že najlepší spôsob je politická deklarácia, ale teraz som si uvedomil prekažky a ťažkosti. Politická angažovanosť je posledný rámec preto, aby sme dosiahli špecifické, konkrétne výsledky uh, smerom k tejto veľkej udalosti. Určite chceme efektívnejší humanitárny systém. Humanitárne agentúry sa musia angažovať, spolupracovať lepšie. Spoločná analýza, monitoring – a kontrola. Donory, darcovia musia takisto urobiť svoju časť práce. Mohlo by to byť niečo ako taký, taká veľká platforma a Istanbul by bol miestom, kde sa to uskutoční. Musíme brániť aj konfliktom a riešiť ich, poskytovať mednátornú humanitárnu pomoc. A tu sa vytvára veľký tlak v mnohých krízach Tieto problémy sa dotýkajú personálu v mnohých eh, oblastiach. Chcel by som zopakovať, pokiaľ ide o tento summit, potrebujeme skutočnú politickú angažovanosť, to je zásadné. <clears throat> Viac mne je to nevinutná podmienka preto, aby sme boli úspešní. Summit sa formálne skončí 24. mája, ale nie je to koniec tohto procesu. Je to začiatok samotnej práce, angažovanosti Istambule. Nadväzne na výsledky samitu budeme mať e, hlavné priority pre mňa, ale aj pre, vás, pre všetkých ostatných. V parlamente budeme pracovať na implementácii <clears throat> Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci. Výsledky VS sa odzrkadlia v tejto práci. Milí priatelia, znovu ďakujem za vaše pozvanie a teším sa na vaše názory, návrhy a otázky. You, Ďakujem, pán komisár, za vaše vystúpenie. Keď ste sa stali európskym komisárom, Už dovtedy mm, došlo k viacerým krízam, ale zdá sa, že situácia sa zhoršuje každodenne a je veľa kríz, ktoré ani nie sú zachytené v mass médiách. Sýria e, už pôvodne ako jedna z najchodobnejších krajín, teraz e, postihnutá občianskou vojnou a mm, konfliktom ako tam, takým viacerí kolegovia by radi vystúpili. Kto si ešte želá? Máme pol hodinku. Každý má 3 minúty. Enrique, nech sa páči. Budem sa snažiť byť čo najstručnejší vzhľadom na to, že to, čo pán komisár povedal, tak veľa vecí, ktoré som ja chcel povedať, sa zhodujú. Chcel som mu poďakovať za jeho prácu v DG Echo za odpoveď, ktorú dáva na naliehavé situácie tak v rámci EÚ ako mimo, čo sa robí v súvislosti s utečencami, s fenoménom El Niño, ako aj odpoveď na prírodné katastrofy, akými trpí napríklad Ekvador, um, ktorý si tiež zaslúži pomoc EÚ. Ja uznávam vašu angažovanosť v oblasti vzdelávania, to znamená kvalitatívnu zmenu v naliehavých situáciách. To, že sme zoštvornásobili disponibilný rozpočet a v tejto úlohe um, ste mali podporu EP, ako ste sám uznali a pokračujeme ďalej. Do budúceho roka v rámci štrukturovaného dialogu práce komisie budúci rok potrebujeme konštatovať, čo aplikujeme a akým spôsobom realizujeme záväzky, ktoré sme prijali na medzinárodných konferenciách, ktoré sa konali v roku 2015 a ako aj záväzky, ktoré príjmeme na medzinárodnej konferencii v Istambule. Musíme tiež spoločne využiť príležitosť a solidálne spolupracujúc Európska komisia a náš výbor DV, revíziu viacročného finančného rámca, ktorá čo skoro začne. A toto revíziu musíme zabezpečiť tak viazané prostriedky, ako aj platby pre humanitárnu pomoc. Mnohé body, ktoré ste označili ako priority, vzdelávanie, long-term displacement, resilience, eh, humanitárne právo a tak ďalej, to sú priority aj tohto výboru. Eh, k medzinárodnému humanitárnemu právu a k atakom, eh, ku ktorým dochádza v poslednej dobe, tak Európsky parlament, a parlament bude mať rozpravu DV, to navrhlo budúci týždeň a bude aj uznesenie, ktoré k tejto téme schválime. Vy viete, že moja politická skupina, my sme vás o tom informovali, chceme zabezpečiť kontinuitu plánu Európskeho rozvojového konsenzu. Tento vyprší v roku 2017 a chceme, aby pokračoval ďalej Máme tiež veľký záujem sa venovať špecifikám dlhodobých kríz toho, kde sme zlyhali a tiež analýza miestnych kapacít, odpovede na krízy. Pokiaľ ide o humanitárny summit v Istambule, tam sú dva body. Čo je to najdôležitejšie? Podľa nás a podľa mňa najdôležitejšie je, aby EÚ išla s politicky relevantnými záväzkami, ktoré budú mať konkrétny obsah. A v tomto zmysle tak závery majovej rady, ktoré ste nám oznámili, ako aj záväzky, ktoré príjme komisia to je naozaj to dôležité. A rovnako dôležité je, že veci 24. nekončia, ale odvtedy musíme zabezpečiť, že prijaté záväzky sa uvedú do praxe. Máme tam možno menší problém, ale ja sa cítim povinovatný ho spomenúť ako predseda delegácie, ktorá pôjde do Istanbulu. Máme vážny problém s prítomnosťou EP na diskusiách v Istambule, rovnako aj komisia. Vytvorili sme 11 člennú delegáciu a nevieme, či len štyria, či dokonca len dvaja sa budú môcť zúčastniť eh, všetkých prác zatiaľ čo všetci ostatní hovorím o zaujímavých diskusiách, konferenciách a pracovných skupinách. Nebudem už zdržiavať, len upozorňujem, že sa cítim zodpovedný aj za ostatných členov delegácie, aby sme dosiahli maximum z našej prítomnosti v Istambule a žiadam, aby všetko to, v čom by Európska komisia v tomto zmysle mohla urobiť, že by sme mali e, významnejšie pozvanky, ako aj pomôcť nám e, v prácach v Istambule. Tak to by bolo dobrým opatrením a aj pre e, našu spoločnú prácu a záväzky, ktoré môžeme prebrať a prijať v Istambule. Ďakujem. Davo Styr, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pánovi komisárovi, že nám podal aktualizované informácie o, o situácii v krízových zónach a hlavne o práci, ktorú rozvíja, rozvíja. Vy viete veľmi dobre, že máte podporu mojej politickej skupiny a chceme takto aj pokračovať, pretože sme zaznamenali e, skutočný pokrok v mnohých oblastiach. Teší ma, že Enrique už spomenul jednu z týchto oblastí, vzdelávanie. Aj vy ste to spomenuli. A naliehavé otázky, ktoré ste spomenuli ako hlavné priority. Priority v štrukturovanom dialogu, posolstvo, ktoré chceme vyslať z DV, je význam pokračovať a posilňovať prepojenie medzi našou pomocou a rozvojom, humanitárna pomoc, rozvojová pomoc, aby sa toto prepojenie vylepšilo. My sme chceli vedieť viacej o eventuálnych aktivitách či plánoch, ktoré máte. Špecifická oblasť je otázka vzdelávania. Okrem rozpočtového navýšenia ďalšou témou by mohol byť eventuálny rozvoj konkrétnych politik v oblasti vzdelávania. O tomto budeme s kolegmi diskutovať a bude to dôležitý bod do budúcnosti. Keď hovoríme o politikách a vzdelávaní v humanitárnych krízach, tak môžeme k tomu pristupovať z rôznych hľadisk. Jedno hľadisko súvisí s našimi partnermi, s ktorými spolupracujeme v teréne, medzinárodné organizácie, niekedy sú náboženskej orientácie, majú lepší prístup či menší k e, obyvateľstvu. Niekedy sú to citlivé veci a niekedy tieto organizácie nás informovali, že by chceli vedieť lepšie, ako funguje komisia. Teda pri príprave týchto politík by sme mohli uvažovať o nejakých e, jasnejších usmerneniach. A otázka humanitárneho práva, vy ste, kolegovia, to už spomenuli. Len som chcel povedať, že pre EPP je táto problematika dôležitá. Tiež ste spomenuli zložitú situáciu v Jemene. Navštívili ste aj Irán. V Jemene, podobne ako v Syrii, sa vedie vojna o moc a otázka je, ako vyhodnotiť spoluprácu Saudskej Arábie či Iránu na uľahčenie prístupu do týchto oblastí. O tomto sa už možno počas vašej návštevy diskutovala, no? Pa- Maria Hojburg, ďakujem veľmi pekne, Linda. Ďakujem pánovi komisárovi Stylianidosovi, že tak často prichádza na náš výbor a že s nami vedie takýto úzky dialog. Davor už spomenul tému financovania a lepšieho prepojenia medzi okamžitou pomocou a dlhodobejšou rozvojovou pomocou. A ja tu vidím väčší potenciál. Máme obrovský deficit alebo diskrepanciu medzi tým, čo skutočne by sme potrebovali v humanitárnej pomoci vzhľadom na množstvo kríz, ku ktorým dochádza a vzhľadom na financie, ktoré sú k dispozícii. Rozpočtový nárast je možný len obmedzenie a myslím si, že spolupráca v rozvoji a napojenie na humanitárny rozvoj. Mali by sme na tom viacej myslieť. Vy ste sám predložili viaceré príklady. Ja by som Chcela vedieť, či vidíte nejaký pokrok, alebo či sme stále len v počiatkoch. A potom plány humanitárnej pomoci, ako to zapadá do VFR a ako by sme to mohli zrevidovať. Tiež ste spomenuli, že v rámci humanitárnej pomoci by mali lepšie spolupracovať e, organizácie v teréne, lokálne entity. A tu by som rada vedela, ako Európska komisia uvažuje, ako by mala fungovať spolupráca s lokálnymi organizáciami. A keď hovorím o financovaní, posledný bod – ako napojiť humanitárnu pomoc na COP21. Hovorili ste o bolestných skúsenostiach v Etiópii. El Niño ako fenomén je súčasťou klimatických zmien a ja si kladiem otázku, vy ste hovorili o dodatočných finančných zdrojoch, ale odkiaľ prídu, mali by sme k ním pristupovať inak v rozvojovej pomoci alebo ich presunúť inám alebo uvažovať o týchto fondoch aj do budúcnosti, do klimatických zmien? Či by sme mali mať a, špecifický rozpočet pre klimatické zmeny, možno by to bolo potrebné. A potom otázka porušovania humanitárneho práva. Je čím ďalej tým viacej aktérov prítomných v krízových oblastiach je čím ďalej tým viacej aktérov v ozbrojených konfliktoch a dochádza k hroznému porušovaniu ľudských práv. Keď si uvedomíme na príklad na bombardovanie nemocnice lekárov bez hraníc, to je len jeden z príkladov, ako máme konať, čo môžeme urobiť, keď nemáme prístup pre naše Eh, organizácie a inštalácie, aby sme pomohli ľuďom v teréne. Ďakujem za pozornosť. Kolega Kologlu. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την ενημέρωση. Ďakujem vám, pán komisár, za tieto informácie. Chcel som položiť dve otázky a mám aj nejaký návrh. Prvá otázka. V rekordnom čase sa načrtli a pripravili prvé etapy financovania pre UNHCR, pre Červený kríž a pre niektoré NGOčky, ale zároveň grécka vláda míňa peniaze na na to je dobre, vojenské jednotky poskytujú potraviny, miestna samozpráva poskytuje infraštruktúru, tiež e, míňa e, svoje rozpočty, poskytujú e, nemocnice. A kvôli rozpočtovým škrtom grecké nemocnice sú už na limite svojho fungovania. Napríklad nie sú tam k dispozícii ani len také veci, ako sú teplomery. Takže keď si uvedomíte, e, e, že veľká časť týchto nákladov ide na úkor gréckých orgánov a inštitúcií. Ako by sa k tomu dalo pristúpiť? Ďalšia otázka. Predvčerom som bol v jednom utečeneckom tábore nedaleko Joanena. Je to mesto v severozápadnej časti Grécka a tento tábor je naozaj vo veľmi ťažkej situácii, pretože sa tam nachádza veľké množstvo detí a maloletých. A moja otázka je, či títo ľudia ostanú tam istý čas čo môžeme urobiť pre vzdelávanie týchto detí, Nie len teraz, aj vzhľadom na budúci školský rok, teda keď e, školy začnú v septembri znovu otvárať svoje triedy. Otázka je, či bude financovanie. Vy ste hovorili o nejakých 40 miliónoch, neviem, či to budú ešte dodatočné e, zdroje. Otázka je, že či tieto zdroje pôjdu na vzdelávanie a kedy sa tieto financie poskytnú. A mm, záverom ten môj návrh. Nedaleko tohto utečeneckého tábora je taká staršia, ale veľmi veľká infraštruktúra sirotinca, ktorý sa doteraz teraz nepoužíva, ale je v relatívne dobrom technickom stave a má tiež e, dobré umiestnenie a potrebnú infraštruktúru, ja by som navrhol, že by adekvátna organizácia dostala financie, aby vytvorila utečenecké centrum možno pod vašou kontrolou a záštitou alebo výboru DV alebo oboch, aby e, sa toto centrum stalo takým modelovým, aby sme dali, vyslali pozitívnejší príklad toho, ako Európa môže pomôcť týmto ľuďom, ktorí majú takú a cítia také potreby. Ďakujem. Pán Venta. Ďakujem pani predsednička, vážený pán komisár. Veľa čísel ste tu uviedli, veľa informácií. Ukazuje sa, že uhasíte jeden požiar a presuniete sa na iné miesto, čo je veľmi dôležité. Chcel by som reflektovať ten element osvety. Musíme zobrať do úvahy prácu komisie, vybudovanie potenciálu v sektore bezpečnosti. To je oblasť, o ktorej sme už hovorili. Častokrát tam bývajú rodiny s malými deťmi a bývajú tam niekoľko rokov, čiže sú z nich potom dospelí, potom ten element osvety, čiže prístup k vzdelávaniu a rozvíjaniu zásadných zručností, základných zručností. To je dôležité, pretože vieme, že vzhľadom na bezpečnosť sú veľmi naklonení radikalizácii. Chcel by som sa opýtať, či existujú programy, alebo by sme ich mohli vytvoriť, programy štipendií pre mladých ľudí, ktorí by to vzdeláva- sa mohli vzdelávať aj ďalej, aj mimo táborov. E, možno už niečo také existuje, avšak e, tie žiadosti sú komplikované. Keď sa niekto prihlási trikrát, tak potom už nemôže, čo spôsobuje, že ľudia môžu byť e, podraždení a majú potom dojem, že ich budúcnosť je len v tých táboroch. Je dôležité teda hľadať aj nejaké motivačné riešenia pre ľudí, ktorí tam prichádzajú ako deti a trávia tam naozaj dlhé roky. No a možno práve z hľadiska bezpečnosti sú ešte viac ohrození tým, že by prešli na tú temnú stranu síly. A posledná otázka Beatriz Besera. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, pán komisár že ste tu stále medzi nami a že ste najlepším vyjadrením hodnôt a záväzkov EÚ. Mrzí ma, že som nemohla byť na vašom úvodnom vystúpení, ale paralelne som bola na podvýbore DROA, ale veľmi presne ma informovali o vašom vystúpení, pretože ma to nie len, že zaujímalo, ale podľa mňa je to rozhodujúce. Tie informácie, ktoré nám poskytujete, Niektoré témy už položili predrečníci alebo rozviedli. Len by som chcela mm, oceniť tú rýchlu reakcie schopnosť EÚ, napríklad v prípade Ekvadora, El Niño, mobilizácia fondov pre Grécko. Videli sme, ako ste sa osobne a angažovane ako vždy účastnili týchto aktivít. Pokiaľ ide o humanitárne krízy, e, ktoré e, sa nad nami akumulujú, chcela by som vedieť, ako vidíte situáciu vo Venezuele, keďže je tam prakticky nedostatok liekov spolu s nedostatkom potravina so zlým prístupom k pitnej vode môžu byť predzvesťou veľmi kritickej situácie, na ktorú musíme byť pripravení, lebo k tomu sa ešte pridáva e, veľmi e, zložitá politická situácia. Mali by sme sa sústrediť podľa mňa na prípravu nového európskeho konsenzu o rozvoji. Do obeda sme o tom hovorili. Časové Naplánovanie je veľmi dôležité. Je tam viacero kľúčových aspektov, sú tam hlavne dva. Rozvojová humanitárna pomoc musia ísť ruka v ruke, dlhodobé krízy, humanitárne krízy ako je Sahara, Libanon či inde vyžadujú, že musíme mať eh, celkovú víziu a generálne riaditeľstvo ECHO e, by mali teda e, tá rozvojová aj tá mm, druhá pomoc musia ísť ruka v ruka, ako som už povedala. Potom je tu ďalší aspekt, na ktorý nesmieme zabúdať v pokračovaní konsenzu a to je prijatie udržateľného integrovaného konceptu bezpečnosti. Je to os udržateľného rozvoja, bezpečnosť, aby sme zabezpečili to, že nemocnica, školy budú v bezpečí, že pracovníci týchto organizácií majú tiež istú situáciu, ale bezpečnosť zároveň znamená, že budeme mať príležitosť e, zabezpečiť e, realizovateľnosť cieľov programu 2030, vzdelávanie, rovnosť, e, zdravotníctvo, univerzálne zdravotnícke pokrytie, na ktorom sa určite všetci dohodneme. Migrácia je niečo, čo je dlhodobého charakteru držateľného a nie je to kríza. Ďakujem, áno, môžeme bolo dobré hovoriť o tom dnes ráno na schôdzi koordinátorov, či dojde k novému konsenzu pre humanitárnu pomoc po samite pre humanitárnu pomoc. Takže máte slovo. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω Ďakujem, ak mi dovolíte. Začnem e, tým bodom a tou otázkou, ktorú položil pán Enrique Guerrero Salom, humanitárny summit a účasť Európskeho parlamentu na ňom. Ja si myslím, že vaša účasť na tomto samite nielen posilní e, európsku prítomnosť vo všeobecnosti, ale bude aj pomocou pre výsledok samotnej udalosti, pretože prináša niečo navyše pre občianskú spoločnosť. Budete sa môcť zúčastniť tejto veľkej udalosti Venujem sa e, tejto otázke už dva mesiaca. Vidím, že sú problémy aj na úrovni OSN, aj na úrovni hostiteľskej krajiny, teda Turecka. Bezpečnostný problém. V mojich posledných kontaktoch s tureckými kolegami a orgánmi som sa dozvedel, že keďže doteraz nebolo možné vyhodnotiť účasť vysoko postavených e, úradníkov a ich ubytovanie v hoteloch, tak e, boli požiadavky na rezerváciu hotelových izieb, ktoré potom možno nebudú ani využité. A teda samozrejme ešte v tomto musí e, dôjsť nejakému vývoju. Uvidím, čo bude môcť urobiť, pretože delegácia Európskeho parlamentu e, sa určite musí zúčastňovať vo väčšom rozsahu prác tejto udalosti. Zajtra idem do New Yorku, stretnem sa aj so Stevenom O'Brienom a osobne sa s ním o tom porozpráva, porozprávam a o účasti Európskeho parlamentu. Áno, vaša účasť a zastúpenie na tom akte je dôležitá. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, όπως πάντα. Ďakujem za vaše zdvorilé slova. Ako vždy, aj v našich osobných, osobných kontaktoch pomenúvame veci vlastnými menami a je to veľmi užitočné pre takýto úprimný dialog. A tiež je naozaj pravda, že na samite 24 apríla. To bude samozrejme zložitý začiatok a potom musia začať veci, ktoré budú fungovať. Absolútne súhlasím s tým, keď sa hovorí, že v štrukturovanom dialogu pri hodnotení VFR musíme nájsť riešenie, prvé hodnotenia a prostredníctvom nich. Pokiaľ ide o konsenzus, uvažujeme o správe o pokroku e, v akčnom pláne pre budúci semester, teda za budúceho predsedníctva. Je to niečo veľmi dôležité. K Sendai bude akčný plán ktorý predložíme v budúcich týždňoch. A k nariadeniu, ako som už hovoril aj v mojom vystúpení, pozrieme sa na to pozerať na základe výsledkov humanitárneho samitu. Veľa sa hovorilo o vzdelávaní naliehavých situáciách prebieha hodnotenie a my dúfame, že bude čoskoro hotové. Pre tretí štvrtok, tohto, tohto roka. Έχετε αναφερθεί πολύ στο θέμα της σύνδεσης Tiež sa hovorilo o, o humanitárnej pomoci a jej kombinácii e, s rozvojovou pomocou. Samozrejme, je to obrovská výzva, to je pravda. ale na základe mojich osobných skúseností, neviem, či môžem povedať, že som úplne spokojný, možno sa mýlim, ale treba ešte urobiť veľa na tomto fronte. A možno takýmto spôsobom znížime náklady a presunieme financie do iných oblastí, aby sme boli účinnejší. ale už máme pozitívne signály. Napríklad program Education and Emergencies v Turecku. kde sú programy neformálneho vzdelávania napojené alebo prepojené na iné. Toto prepojenie funguje, napríklad humanitárne programy. ktoré sa špecializujú na neformálne vzdelávanie, vytvárajú také podmienky, aby žiaci mohli ísť do vzdelávania formálneho. Pripravujú sa programy E, ktoré mu umožňujú neskoršiu prípravu na univerzitné skúšky, aby mohli eventuálne ísť na univerzitu, aby mali e, nádej do budúcnosti. Toto predsa deti a mladí ľudia potrebujú. Και συμφωνώ απολύτως με τη θέση που καταγράφηκε και το είδα. Súhlasím s vami, Napríklad to, čo som videl v Kenii. Ak ľudia nemajú nádej do budúcnosti, ak neexistuje nejaká kontinuita vo vzdelávaní, tak tu sú potom tie zárodky radikalizácie. A na to som veľmi nástojil, pretože mojou prioritou je práve vzdelávanie naliehavých situáciách. E, sám som to skonštatoval z osobnej skúsenosti v teréne. Nie je to tak, že by to prišla nejaká myšlienka, ktorá mi prišla len tak od niekadňal. Aj kolegovi Kologlu. O tom, čo ste spomínali, už som hovoril aj s gréckým ministrom Muzalom. Je to veľmi schopný politik, odovzdaný svojej práci. Rozprával som sa o tom aj s pánom predsedom vlády Ciprasom. Financovanie humanitárnej pomoci neprichádzajú nikdy štátnymi či e, vonkajšími kanálmi, ale lokálnymi kanálmi a tieto financie, ktoré boli pridelené pre naliehavú pomoc, Grécko uspokojuje podmienky na získanie týchto financií a dostávajú ich humanitárni partnery. Európsky parlament v Štrasburgu rozhodol, toto financovanie ide humanitárnym organizáciám, ale vieme, že sú aj iné európske fondy, ktoré môžu prideliť financie greckej vláde, aby vytvorila potrebné štruktúry napríklad e, aktivity v kompetencii pána Avramopulosa, alebo e, zajtra bude e, tu pani Marian Tyson, ktorá môže hovoriť o pridelovaní financí, financií v sociálnych záležitostiach. Takže sú tu viaceré možnosti a nástroje, ktoré sa dajú využiť v Grécku. Humanitárna pomoc je určená humanitárnym partnerom. Všetky ostatné projekty Je tu samozrejme rozdiel medzi členskými štátmi EÚ a africkými krajinami. Všetko sa bude robiť v spolupráci s členským štátom, s greckou vládou. To sa rozhodlo na schôdzi, ktorú sme mali s ministrom pre migráciu a s humanitárnymi partnermi. A včera som osobne mohol skonštatovať, že klíma, pracovná atmosféra bola vynikajúca v Atenách. 52 miliónov eur, o ktorých som hovoril, sú výsledkom zvýšenia cieľov Prešlo sa a zvyšili sme z 1 na 4 V Grécku ide o financovanie pre vzdelávanie a naliehavé situácie. Pre Turecko je tu ten špeciálny nástroj či fond a investície na vzdelávanie pre Turecko idú mimo tých 52 miliónov. Takže asi 40 miliónov eur vstupuje pre neformálne vzdelávanie keď dáme dohromady všetky finančné prostriedky vzdelávanie, tak je to ešte viacej ako 52 miliónov a to bol ten náš úvodný cieľ. K vášmu návrhu sirotinca, ktorý by sa mohol využiť ako štruktúra. Mali by sme sa porozprávať aj s inými komisármi, uvažovať o iných e, finančných fondoch, aby sme túto štruktúru mohli financovať. Môžem sa porozprávať aj s pánom komisárom Ambramopoulosom a ďalšími. Určite by bolo pozitívny, pozitívne mať takéto modelové centrum a tiež by bolo užitočné navštíviť utečenecký tábor, preukázať európsku solidaritu a poukázať na to, ako, ako kvalitným spôsobom je možné manažovať a riadiť e, e túto otečeneckú otázku. yes. yes. Thank you so much. Tlmočníci nám dajú zo pár minút navyše. Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και έχετε δίκιο. Znátorná humanitárna pomoc je veľký, pomoc, veľký problém, máte pravdu. Vidíme, že skutočne tu v humanitárnom spoločenstve sú e, oblasti, ktoré sa týkajú práce aj v nemocniciach, je to zdravotnícky personál alebo teda iný, e, iné subjekty. Veríme, že pokiaľ ide o humanitárny summit, aj tu by sme mali niečo dosiahnuť. Politickú angažovanosť, sankcie voči krajinám, ktoré Eh, realizujú útoky na humanitárnu pomoc alebo na spolupracovníkov v oblasti humanitárnej pomoci. Toto je eh, určite cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, jeden z cieľov, ale minimálne môžeme v Istambule eh, vyzvať alebo mm, začať diskusiu potom sa politická klíma zmení tak, aby aj jednotlivé a ďalšie e, predstavy e, budú prediskutované, aby si to aj ostatné subjekty uvedomili. Aj v krátkých časoch takéto niečo nebolo možné. <clears throat> Ešte niečo k úlohe eh, hostujúcich um, spoločenstiev. Povedali ste niečo veľmi správne, ja mám, správne, ja mám podobnú skúsenosť, keď eh, miestne subjekty nie sú aktívne, tak nedôjde ani k humanitárnej, ani k rozvojovej pomoci. Nie je možné ju zrealizovať. Včera v Grécku počas rozhovorov, a boli to rozhovory po uh, rozhovoroch s Filipom de Grandim a um, mm, tá um, mm, sa Vysoký komisár pre utečencov zaviazal, že aj úloha miestných a lokálnych partnerov sa musí zhodnotiť, pretože oni majú veľa skúseností a musí tu byť také prepojenie medzi migrantami a obyvateľov, obyvateľmi hostiteľskej krajiny. Takže znovu to treba zopakovať. Je to dôležité, aby tu bola podpora aj zo strany verejnej mienky. A táto podpora sa týka aj e, zhodnotenia práce lokálnych partnerov a subjektov a tým pádom aj napríklad e, sa to bude týkať aj miestnych produktov. tam teda máme aj takúto prácu a to sa týka aj obyvateľov mesta Gazy, eh, eh, utečenci prinášajú miestnym obyvateľom niečo eh, v podobe takejto činnosti. Eh, obchodíky a podniky, ktoré potom dostávajú takéto poukážky, ktorými utečenci platia, nás považujú za eh, mecenášov, pretože aj oni majú určitý úžitok z tejto situácie. A toto je proste realita, tak toto vyzerá. A utečenci, eh, lepšie sa s nimi zaobchádza, sú lepšie začlenení do spoločnosti, to je časť integrácie. Takže takto realita vyzerá a musíme to brať e, do úvahy a zohľadňovať. Ešte by som chcel niečo povedať k Iránu a Saudskej Arábii. Toto bola veľmi dôležitá návšteva. Musím povedať, že táto iniciatíva a politická angažovanosť pani, pani Mogherini pri rozhovoroch s Iránom um, musia byť naozaj zohľadnené. Európska únia teraz je považovaná za dôležitý faktor na svetovej scéne. Počas rozhovorov v Iráne sa ukázalo, že Irán má pozitívnu úlohu v regionálnych krízach aj z pohľadu situácie v Idomeni. Humanitárny prístup, prístup k humanitárnej pomoci v izolovaných oblastiach Sýrie by sa mal zjednodušiť a umožniť, aby Irán mohol dosiahnuť dôležité prepojenia a Irán vyhlásil, že je pripravený e, nájsť ota, e, riešenie otázky eh, vlenských utečencov. Máme tu tiež otázku ľudských práv. To sme určite nechceli zamiesť pod koberec, ale myslím si, že tento komunikačný kanál, ktorý sa tu teraz uzavrel, môže priniesť pozitívny príklad alebo prínos. Je tu konfrontácia medzi Sáudskou Arábiou a Iránom, ale minimálne tento komunikačný kanál priniesol to, že teraz možno je tu prímerie zbraní a to je možno prvý krok, ktorý povedie k ďalším krokom a zdá sa, že Irán je tomu naklonený. Chcel by som sa ešte raz poďakovať na záver poukázať na to, že vždy, keď e, prídem do tohto výboru, e, niečo sa naučím. Bol som, informo- som informovaný, čo sa tu deje a naozaj sa snažím byť čo najpružnejší a hľadať čo najpružnejšie riešenia. Ďakujem pekne. poriadku. Ďakujeme pekne, pán komisár, za vašu dnešnú návštevu. Bolo by dobre, keby sme mali nejaké exemplárne príklady detí v Grécku, ktorí sú, ktoré sú v tých e, utečenských táboroch vzdelávané. Mohli by sme robiť niečo také. Ďakujem pekne. Uvidíme sa zajtra ráno o 9.30. Máme tu Tabam Bekyho. 9.30 presne, pán prezident tu bude na čas. Je to podľa protokolu, takže presne o 9.30 vidím sa zajtra. Ďakujeme, pán komisár, za vašu dnešnú návštevu.